Good morning, dear colleagues. Good morning. Dobré ráno, kolegovia. Dobré ráno všetkým prajem. Takže začneme naše stretnutie z výberu LIBE, ktoré bude trvať do 12.30, potom od 3.00 po obede do 18.30 a ešte pokračujeme zajtra. Takže oznamujem týmto aj zmeny v programe, bod 7, oznámenie Komisie Európskeho parlamentu Európskej rade, Rade Európskej investičnej banke ohľadom vytvorenia nového partnerského rámca s tretimi krajinami v rámci Európskej agendy o migrácii. Toto príde na radu ešte pred bodom 5 o 9.50. Ďalej bod 6 ohľadom právnej e, pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby v trestnom právnom konaní. Toto príde na radu o 11.30 po bode 8, potom bod 13, e, otázka komisii, e, autorem Ignacio Corrao, tak tá bola posunutá, bod 15, zoznam tretich krajín, ktorých štátnych príslušníci musia mať víza, keď prekračujú štátne hranice. A tých krajín, na ktoré sa nemusia tieto požiadavky. Toto príde na radu dnes o 12. a nie zajtra ráno. No a ešte sme pridali nový bod. Zajtra ráno o 9. ohľadom núzového stavu vo Francúzsku a jeho e, súladu s európskym primárnym a sekundárnym právom. No pokiaľ nikto nenamieta, tak e, tento pozmenený program je to schválený. Lingvistický profil je nasledujúci. Nemáme galštinu a chorvačtinu ani dnes, ani zajtra. A holandské tlmočenie dnes od 3. do 6.30 taktiež nebude k dispozícii. Tak ďalej odporúčania koordinátorov ohľadom vymenovania spravodajcu pána Kirkhopa ako spravodajcu pre správu o vytvorení Eurodaku. Nebudem to celé čítať, ten názov je dlhý. Takže pán Timothy Kirkhope je spravodajcom. Výbor, dúfam, súhlasí s týmto odporúčaním koordinátorov vymenovať pána Kirkhopa. Dobre, schválené. Ďalej zápisnica zo 14. 15. septembra 2015, 10. novembra 2015, 16. novembra 2015, eh, 17. Eh, decembra a 16. 17. apríla tohto roka. Pokiaľ nikto nenamieta, tieto všetky zápisnice sú týmto schválené. A teraz Prechádzame teda k bodu e, Zoznam tretich krajín, ktorí štátni príslušníci musia mať vízum pri prekročení štátnej hranice a zoznam krajín, ktoré sú vyňaté z tieto e, podmienky z tohto režimu. Komisia prišla s návrhom tzv. pozastavovacieho mechanizmu, ktorý umožňuje zaviesť alebo vyňať e, vízovú, odňať výňovú pozbivosť príslušníkom e, tretich krajín, ktorí obvykle majú túto povinnosť. Teraz dávam slovo pánu Diazemerovi, ktorý je spravodajcom. Ďakujem, pani predsednička. Prajem dobré ráno, milí kolegovia. Budeme hovoriť o tom e, pozostávacom mechanizme. Ako už som povedal, 26. mája je to pre parlament prioritná správa a pre mňa osobne tiež. Rokovania dôležitých spisoch v súvislosti s liberalizáciou vízového styku s krajinami ako Ukrajina, Gruzinsko, e, Kosovo alebo Turecko. Tieto rokovania závisia od výsledku tohto projektu. Taktiež podpolitické, hospodárske, humanitárne dopady sú veľké pretože nemôžeme zabúdať na to, že v dohode v Ture- od Tureckom hrá táto otázka dôležitou úlohu. Takže musíme si byť vedomí tohto všetkého, až budeme už na určito sa púšťať do práce. Ja som týždeň po svojom mirovaní spravodajcom predložil návrh správy. Potom sa teda konali stretnutia s inými spravodajcami, s predsedníctvom aj s komisiou, na ktorých som sa zúčastnil. Je treba si uvedomiť všetky okolnosti v súvislosti s týmto spisom. A ja teda chcem rázne a zároveň pokorne vám poslúžiť aj pracovať dobrú správu. Tento pozostávací mechanizmus je veľmi, veľmi dôležitý a bude mať dopad predovšetkým na štátnych príslušníkov tretich krajín, s ktorými Európska únia podpísala e, dohodu o zrušení vizovej povinnosti alebo o výnimke z vizovej povinnosti. Takže treba sa pozrieť na každý detail, na každý krok implementácie a ja teda v rámci môjho návrhu chcem dosiahnuť tento cieľ a mám tu tri také hlavné body, hlavné myšlienky. Po prvé, súvisí s delegovanými aktami. Súčasne platný mechanizmus a návrh komisie tvrdia, že fungovanie tohto bude fungovať na báze vykonávacích aktov. Avšak môj návrh e, odstraňuje vykonávacie akty a zavádza ten princíp, že rozhodnutia sa budú robiť na báze delegovaných aktov. Parlament musí byť zapojený ako spoluzákonodárca, tak je, že musí mať e, právomoc spolu rozhodovať. Takže toto je moje rozhodnutie, ktoré tu dávam jasne všetkým na vedomie, pretože znovu zaviesť vysokú povinnosť pre všetkých štátnych príslušníkov tretej krajiny znamená tu v podstate zmeniť hlavný princíp e, základného aktu. A toto môžeme urobiť len prostredníctvom delegovaného aktu a nie prostredníctvom vykonávacieho aktu. Ďalej, rozhodnutie Európskeho súdneho dvora zo 16. júna 2015 schváli alebo schvaluje túto e, tézu, rovnako ako som argumentovala aj ja, keď sa súd vyjadroval k vzájomnosti, e, e, ktorá je potom zakotvená v tejto mojej správe. Takže mne ide o medziinstitucionálnu rovnosť, pretože vízová politika je pre Európsku úniu veľmi citlivou otázkou a je treba, aby sa zakladala na bežnom eh, legislatívnom postupe a ja chcem, aby sa zaručili právomoci parlamentu ako spoluzákonodárcu. A rozhodne by nemalo zmysel, aby sme, pokiaľ chceme odňať vízovú povinnosť pre tému štátu, aby sa vyjadrovala rada a parlament a pokiaľ by sme túto výzovu povinnosť znovu zavádzali, aby sa vyjadrila len rada. Toto nedáva zmysel. Nemá to logiku. Ani správneho hľadiska. Tým, že by sme taktiež zmiernili e, znenie pôvodného textu, to si myslím taktiež nedáva zmysel. A na záver chcem povedať, že treba samozrejme rešpektovať práva príslušníkov tretich krajín a chcem tam vložiť povinnosť tu, aby sme mali k dispozícii informácie, ktoré budú účinné a správne a presné. Táto správa určite bude ešte vylepšená pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré zašlú tieňoví spravodajcovia a ja samozrejme tieto pozmeňujúce návrhu vezmem do úvahy a chcem vám povedať, že lehota na e, zasielanie pozmeňujúce návrhu je 22. júna a potom, ďalš, a potom 12. júla môžeme potom hlasovať na výbore. Ďakujem za pozornosť a teraz už som pripravený na vaše komentáre. Ďakujeme, pán Diaz de Mera. A teraz už dávam príležitosť kolegom, aby sa vyjadrili. Vidím stenových spravodajcov. Je tu pani Jotová, takže uznám slovo jej. Potom je tu spravodajca pre výbor AFED na túto tému, alebo na súvisiacú tému, takže dám slovo pánu Sariusovi z Volskému, ktorý taktiež sa dostavil na túto diskusiu. Ďalej tu pán Bony, pani Mlinár a pani Björk. Takže ako prvá pani Jotová. Ďakujem, pani predsednička. Chcem dodať pár slov k tomu, čo povedal pán Diaz Mera. Samozrejme, najprv chcem poďakovať za plodnú spoluprácu. A viem, že sú v Európskej únie určité mechanizmy pre prípad, že členské štáty budú porušovať nejaké práva, alebo teda tretie krajiny. A niektoré z týchto mechanizmov sa nevyužívajú. Napríklad stále ešte sa hádame s komisiou ohľadom tzv. recipročného vízového mechanizmu. Článok 7 zmluvy je taktiež kontroverzný. Pred nejakou dobu sme chceli aktivovať tento článok v súvislosti s Polskom, ale nestalo sa tak. Súčasný eh, recipročný mechanizmus pre víza sa nevyužíva. Keď sa opýtate komisia, prečo, tá komisia vám povie, že to nikdy nebolo treba. Na druhej strane sa k nám doniesli signály, že takáto aktivácia, takýto postup si bude vyžadovať veľké úsilie a bude musieť prekonať veľkú mieru byrokracie. Ja si myslím, že by sme sa mali pokúsiť reformovať tento mechanizmus, na tom budeme určite trvať. A predovšetkým chcem povedať, že žiadame, aby komisia využívala delegované nevykonávacie akty. Že takéto rozhodnutie sa nemôže urobiť bez toho, že by sa názor parlamentu vzal do úvahy. Ďalej, Nemyslím si, že tento významný nárast je adekvátny. Hovoríme tu o Prahu 50% v určitom období, ale toto, ako som povedala, neadekvátne, pretože niektoré členské štáty už prijali veľa príslušníkov tretich krajín v minulých mesiacoch. Ďalej, členské štáty by mali mať možnosť aktivovať tento mechanizmus, pokiaľ sa nerešpektujú ustanovenia dohôd, ktoré boli podpísané medzi Európskou úniou a tretimi krajinami. No a po štvrté, notifikačný mechanizmus je taktiež veľmi dôležitý. Mali by sme upresniť, čo myslíme tou hrozbou pre verejný poriadok v členských štátoch. Túto koncepciu by sme mali naďalej upresniť. A ja si myslím, že by sme mali pracovať v dobrej atmosfére, dobre spolupracovať a mali by sme napísať nakoniec dobrú správu. Ďakujem. Ďakujem, práve mi povedali, že pani Mlinár nahradza pána Ježeka za Alde Ďakujem. Pán Ježek sa ospravedlňuje, že to nemôže byť. Požiadal ma, aby som prednesla jeho stanovisko. Pán Ježek podporuje návrh komisie. Myslí si, že je potrebné revidovať a prispôsobiť náš mechanizmus pozostávania vizovej povinnosti v súvislosti s konkrétnou situáciou vo svetle súčasnej situácie. Týka sa to teda tých štyroch krajín, o ktorých sa dnes hovorilo a potrebujeme realistickejší, robustnejší rámec. A komisia mala byť schopná rýchlo aktivovať tento mechanizmus, pokiaľ budú splnené príslušné podmienky. Dôvody, z ktorých môže byť aktivovaný, taktiež podľa neho musia viac odpovedať realite, musia byť flexibilnejšie. Víta predovšetkým toho, že by sme tam mali e, princíp rešpektovania readmisných dohôd, že ten je rozhodne treba rešpektovať. Avšak musia tam byť jasné zábezpeky v súvislosti s základnými ľudskými právami. V neposlednom rade, keďže opätovné uloženie výzvaj povinností má vážne politické dopady, pán Ježek navrhuje, aby Európsky parlament bol významne zapojí do tohto procesu a navrhuje delegované aktivistov vykonávací. vykonávacích. Ďakujem, pani Mlinár. Pani Björk nahrádza pani Veržia, takže to zostáva slova. Ďakujem. Marie Kristín tu dnes bohužiaľ nemôže byť, takže tu máme poznámky. Budem hovoriť po francúzsky. Marie Christine chce najskôr sa poďakovať eh, spravodajkyne za odvedenú prácu. Zdôrazňuje aj to, že tento mechanizmus pozastavenia v súčasnom kontexte, eh, hlavne vzhľadom na Turecko. Chcem varovať pred e, použitím vízovej politiky s cieľom e, dosahovať nejaké migračné ciele. Jednoducho na to táto vízová politika slúžiť nemôže. Sú tu dva dôležité body. Ide o podmienky a kritéria a postupy. je e, pri tých kritériách je dôležité mať také, ktoré by neslúžili iba na presadzovanie migračnej politiky. Je nevyhnutné, aby parlament dosiaho, do, dokázal, že mu záleží na ochrane ľudských práv a na a, e, taktiež zaručení prístupu k, vízovem, k azylovým um, právam potom sú tu aj e, základné práva, ktoré treba chrániť e, v tretich krajinách, <clears throat> ale to by nemalo byť kritérium na e, uľahčenie vízového režimu. V tomto zmysle teda predložíme aj pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Druhý bod, postup. Súhlasíme so spravodajkyňou. Chceme, aby to išlo cestou delegovaných aktov tak aby parlament bol čo najviac zapojený. <clears throat> Naozaj by nebolo e, logické, keby sa parlament e, nemohol zapojiť do e, tej fázy, kedy ide o pozastavenie víz. Takže tu by som to asi aj vo francúzštine skončila. Ďakujem. Ďakujeme, pani Björk. Už Keďže teraz prechádzame tieňmi spravodajcov, teraz prišiel pán Krkov, ktorý by hovoril za pani Makovej. Takže dostávam slovo ešte jemu a potom dostal slovo pán Sariš Volsky. Ďakujem za slovo. Prepašte, že idem neskoro. Ja taktiež budem hovoriť za pani Moniku Makovej, ktorá ma požiadala, aby som prednesol jej poznámky výboru. Takže túto besledujeme inštrukciu. No, ona chce jasne povedať, že podporuje potrebu posilnenia tohto suspenčného mechanizmu a taktiež je treba bol súčasťou akýchkoľvek ďalších e, mechanizmov liberalizácie vízového styku a jeho účelom je byť schopný účinne reagovať na núdzové situácie a nemusie čakať za každým na ukončenie celého legislatívneho procesu. Pani Makovej vítá návrh komisie, ktorý skráti lehoty e, v súvislosti teraz e, taktiež s dôvodmi pre e, pozastavenie výzvej povinnosti. Taktiež tu máme v podstate narastajúci počet zamietnutých žiadostí a na základe readmisných dohôd, ktoré boli uzavreté medzi Európskou úniou a tretími krajinami. Víta návrh spravodajcu v rámci pozmeňujúceho návrhu 4 kde sa hovorí o zvýšenej alebo bezprostrednej hrozbe pre verejnú alebo národnú bezpečnosť. Nesúhlasí s pozmeňujúcim návrhom 3, kde sa znovu zavádza tá možnosť, že by mechanizmus bol využívaný len v núdzových situáciách, pretože pani Makovej si myslí, a súhlasí s návrhom Európskej komisie, že tento pozastovací mechanizmus mal byť používaný vo všeobecnosti, pokiaľ by liberalizácia vízového styku mala viesť zvyšenej hrozbe neregulárnych eh, migračných tokov. A toto samozrejme môže ohroziť eh, verejný poriadok alebo národnú bezpečnosť. Ďakujem, pán Kirkhope. Teraz zostal slovo pán Sáriš Volsky, ktorý je spravodajcom v súvisiaci otázke v AFETE. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som spravodajca k liberalizácii vízového režimu s Ukrajinou a včera sme o tom hovorili a podľa nás e, podľa nášho názora, ktorý e, sa odvoláva v tom návrhu na mechanizmus e, zrušenia e, vízovej povinnosti. Podľa nás je to dôležitý nástroj zahraničnej a bezpečnostnej politiky, takže nie je to len vnútorný aspekt, ktorý tak veľmi zohľadňuje výbor LIBE, ale tiež treba zohľadniť aj zahraničný aspekt. Tá obava, ktorá platí aj na Kosovo, Gruzinsko, aj e, na Turecko a plán liberalizácie vizového režimu s týmito štátmi je, že chceme, aby tieto meritka zahraničnej politiky, ktoré sú určené pre tieto štáty, sa naďalej plnili a aby e, potom e, sa neprestali plniť, keď sa im udelí liberalizácia vizového režimu. Takže hovoríme, že chceme zaviesť mechanizmus monitorovania aby sme zabezpečili e, páku a nástroj pre EÚ, keď budeme prevrať, e, či e, napríklad naplnenie legislatívy proti korupcii a pre zabezpečenie právneho štátu bude pokračovať. Tiež to zohľadňuje aj to, že je to nástroj a zahraničnej politiky a my si myslíme, že ten mechanizmus, ako sa teraz e, navrhuje na zrušenie vízovej povinnosti, je nedostatočný, pretože e, ten terajší sa zameriava len na migračné rizika a treba to doplniť, aby sme k tomu ešte dali aj e, stále neustále sledovanie plnenia vyžadovaných štandardov a meritok. Zatiaľ čo sa e, udelí bezvizový styk a e, za predpokladu, že nebudú migračné riziká, ktoré by spustili tie kroky, ktoré kolegovia v tomto výbore prednesli. Treba tiež zabezpečiť, že tieto meritka budú naďalej plnené a e, nebudú zrušené. A kvôli tej diskusie sme si mysleli, že e, pri tom e, zrušení výzvoj povinnosti v tomto mechanizme tento aspekt by sme mali doplniť, e, ale súdiac z tej dohody, z debaty včera v Afete, si myslíme, že Výbor afet podporuje e, zapracovanie tohto aspektu a keďže toto opatrenie je univerzálne, nie je špecifické pre konkrétny štát, Platí to e, pre každý štát, e, ktorý dostane tú výsadu, výsadu bezvýzového styku e, s územím EÚ, že toto opatrenie na prerušenie bezvýzového styku musí dostať nejaké objektívne meritka, ktoré budú zahrnuté v dohodách. Možno viete o tom, že to bežná prax už roky aj stanovisko AFETu, že Chceli sme, aby e, každá zahraničná dohoda s tretím štátom zahrňala e, tzv. doložku o ľudských právach. E, takže keď sa zasadíme do tej istej filozofie, tak si myslíme, že tento aspekt ľudských práv a právneho štátu a demokratických štandardov tak by mohol byť doplnený, aby sme to zakotvili do konkrétnejších pojmov, ale bez toho, aby sme zasadili konkrétne štáty do e, tohoto opatrenia, o ktorom hovoríme. Mohlo by sa to odvolávať napríklad na meritka, ktoré sú zahrnuté v dohodách FAP a ďalších e, formách e, podmienených v medzinárodných zmluvách, ako napríklad v zmluvách o štátoch, ktoré sú členmi MMF a Chcem e, vám teda upremiť pozornosť na tento aspekt a na náš e, návrh, že mechanizmus e, prerušenia bezvého styku zohľadňuje nielen migračné rizika, ale aj politické ciele, ktoré sú určené, keď udelujeme tento výsadný prístup Unii, aby sme zabezpečili, že že politika naďalej bude plnená a nebude zrušená alebo e, nebude e, zanedbávaná. Mr. Bonny. Ďakujem, pán Sarius Volsky, pán Bonny. Ďakujem pekne. Najprv chcem poďakovať Agostinovi za veľmi dobre štrukturované pozmeňujúce návrhy v tejto dobrej správe a chcem sa poďakovať za úsilie aj tieňových spravodajcov, pretože tento mechanizmus prerušenia bezvýzového styku je dôležitý ako dodatočný nástroj k tým konaniam pre e, liberalizáciu vízového styku. A um, súhlasím, že musíme podporiť tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú delegovaných uh, predpisov a zahrnutia uh, do rozhodnutí Európskeho parlamentu o začiatku tohto procesu a keď sa vrátime k tým pozitívnym rozhodnutiam po istých prestávkach. A tiež musíme zvážiť, že všetky tieto kritériá musia byť jasné a keď e, na to myslíme, tak musíme pamätať na rovnaké zaobchádzanie. Keď e, uvažujem o tom, čo prezentoval Jacek Serius Volsky, je to veľmi dobre samozrejme, ale na druhej strane budeme vyžadovať od národov a štátov počas procesu prípravy riešenia pre liberalizáciu e, výzovej povinnosti. Isté riešenia, ako napríklad naplnenie pravidel, ktoré sa týkajú právneho štátu, takže zároveň musíme pamätať na naše členské štáty a ich povinnosti v tejto oblasti. Um, podľa mňa by to e, nemuselo byť tak dobre, keď e, tam dáme tieto požiadavky, ale nebudeme mať na druhej strane e, nástroje medzi členskými štátmi, keď nastanú e, problémy s právnym štátom. A myslím si, že je dôležité ísť ďalej, pretože vieme, že e, rozhodnutie e, pre e, liberalizáciu vízového styku pre Turecko, Kosovo, Ukrajinu a Gruzinsko pravdepodobne budú na jeseň. Takže keď dáme signál našim partnerom z môjho hľadiska, hlavne Ukrajine a Gruzinsku, že sme schválili tento mechanizmus prerušenia vo výbore LIBE je dôležité, takže musíme pracovať e, na čas. A posledný návrh, ak to bude možné, zvážiť, že či tie ďalšie pozmeňujúce návrhy po 22. júni, či môžeme sa uberať rýchlejšie a pripraviť náš e, výbor LIBE na e, skoršie hlasovanie a prediskutovať, či by bolo možné odhlasovať to na plenárke v júli. Myslím, že to je ťažké, no ďalšie hlasovanie myslím, že musí nastať pred prázdninami. Ďakujem, pán Bony, pán Dechovský. Ďakujem, pani predsedajúci. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem najskôr poďakovať sa spravodajcovi za výborný materiál. Myslím si, že spravodajca ukázal, že naozaj odvedol veľmi e, dobrú prácu. A chcem sa poďakovať aj spravodajcom, ktorí sa na tom podielali. Mám e, veľkú výhradu k tomu, že my hovoríme v rozbehnutom vlaku o záchrane brzde. A málo hovoríme o tom, že Skôr ako niekomu schválime liberalizáciu vizového styku, mal by splňať všetky podmienky preto, aby sme tú záchrannú brzdu nemuseli použiť. Ja tu čítam v tom materiáli, že nahli výrazný eh, nárast štátnych príslušníkov z tretich štátov, ktorí majú nezákonný pobyt v EÚ a neopodstatnené žiadosti o azyl a zamietnutie žiadosti o navracení z tretieho štátu a bezpečnostné hrozby na území EÚ. To je všetko, čo ten štát musí splňať preto, aby bol použitý mechanizmus záchrannej brzdy. V súčasnosti sa pýtam, dámy a páni, ako to vyzerá s Kosovom. Keď si pozriem tabulky od roku 2013, tak obyvateľia Kosova, presne, všetky tieto materiály a hrozby nám tu vykazujú neoprávnené žiadosti o azyl. Je to naozaj e, bezpečnostná hrozba v mnohých štátoch, vrátane Českej republiky. Nemusím opakovať, že napríklad mám štatistiky nemeckého spolkového ministerstva vnútra, kde sa ukazuje, že obyvateľia z Kosova páchajú veľkú trestnú činnosť, niekedy majú srbské pasy, tak sa nevnímajú ako kosovskí Albanci či obyvateľia Kosova, ale Srby. Teda tie štatistiky sú skreslené a ďalšie veci. A ja chcem zvorazniť, že toto je veľmi závažná vec a tu v súvislosti s Tureckom nám hovoria, opakovane, že schválme rýchlo vizovú liberalizáciu s Tureckom, veď budeme mať záchranný mechanizmus. A ja vám chcem povedať, že vždy zaťahnutie za záchrannú brzdu. Ja som raz bol v situácii vo vlaku, kedy sme raz museli zaťahnuť záchrannú brzdu a je to veľmi ťažké. A poviem vám, že prvýkrát sa to nemusí podariť a rad, veľmi som dbal na to, aby e, sme e, najprv v súvislosti s tým diskutovali o prevencii a až potom e, v súvislosti s tým materiálom. Téma je politické vyjadrenie. Ďakujem pán Zdechovský a než dám slovo spravdajcovi, dám slovo predsedníctvu Rady a komisie, takže najprv pani Galigo Gasilda, vedúca útvaru pre DG e, vnútro z komisie, aby vystúpila. Um... Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem spravodajcovi aj e, výboru za prioritu, ktorú udelili tejto téme a za rýchlu prácu, počas e, ktorej spravodajca prednesol túto správu a tiež za celkovú podporu návrhu komisie aj zo strany niektorých členov výboru. A cieľom návrhu komisie bolo um, zabezpečiť prúznosť a aby terajší mechanizmus uh, prerušenia výzovej povinnosti uh, bol uh, rýchlejšie naplnený. Takže komisia berie na vedomie rôzne um, pozmeňujúce návrhy ktoré tam pridal um, sprodajca, ako napríklad um, zadefinovanie dodatočných kritérií a e, nárast e, hrozby voči verejnej národnej bezpečnosti a tiež, čo sa týka otázky delegovaných e, predpisov, komisia navrhla za celé na prehodnotenie mechanizmu prerušenia bezvizového styku, aby to bolo prúžnejšie, aby sa to ľahšie realizovalo a terajší mechanizmus pre vykonávací predpis pre prerušenie bezvizového styku, umožňuje eh, ho použiť, keď sa naplňa podmienky, ale je to eh, potom vecou prehodnotiť, do akej miery sa majú používať takéto delegované alebo vykonávacie predpisy eh, v rámci možností, ktoré dáva zmluva. Teda, čo sa týka správa štatistík uvedených v správe, to je veľmi dôležité. Ako spravodajca povedal, prerušenie mm, bezvizového styku je veľmi vážne rozhodnutie a má neustále dopad na naše vzťahy s tretimi štátmi a rozhodnutie o prerušení bezvizového styku musí vychádzať z údajov a návrhu komisie a tiež e, sa to odvoláva na konkrétne dôkazy a spolahli informácie a ďakujem spravodajcovi. Casilda and now uh, to the Dutch presidency. Teraz sa holandské predsedníctvo pani Kelly. Hartelijk dank, mevrouw de voorzitter. Goedemorgen, leden van het Lieve-comité. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobré ráno členom výboru LIBE. Ďakujem, že ste ma pozvali. E, rada e, víta e, tento návrh správy od pána Diazdomera, a keď hovoríme s niektorými tieňovými, rada víta form a revidovanú verziu pre mm, možnosť prerušenia bezvizového styku a rada prijala stanovisko nedávno o e, tretej revízii a rada prijala návrh komisie a pridala k tomu pár bodov, aby zohľadnila požiadavku členských štátov posilniť a zjednodušiť ten mechanizmus, aby bol aj pružnejší. Tiež je to spojené s e, domácim poriadkom a verejnou bezpečnosťou. Niektoré členské štáty postupujú podľa cestovného plánu, ktorý obsahuje konkrétne kritéria s výročnou správou a automatický mechanizmus. Ak jednoduchá väčšina členských štátov bude vykazovať, že konkrétny štát nesplňa potrebné kritéria, tak e, sa musia naplniť tie opatrenia pre dočasné prerušenie mechanizmu bezvizového styku na 6 mesiacov. Členské štáty v rade si myslia, že vstup toho mechanizmu do platnosti je e, podmienkou pre liberalizáciu vizového styku s Gruzinskom, Tureckom a Kosovom, aby sa to schválilo. A rada teraz e, čaká na stanovisko Európskeho parlamentu a rýchly trialog k tomu návrhu na mechanizmus pre dočasné prerušenie výzového styku. Ďakujem pani Kelly a nakoniec má slovo spravodajca pán Diaz de Mera. Gracias, señora presidenta. Ďakujem pani predsednička. Bolo to 9 eh, vystúpení, takže nám to dá predstavu o tom, aká dôležitá je táto správa a som veľmi vďačný za všetky príspevky. Začnem od pani Jotovej. Ďakujem pani za vaše slova a s ozajstným zájmom príjmam vaše pripomienky, čo sa týka mechanizmu reciprocity už e, teraz sme na rovnakej vlnovej dĺžke a vidíte, že e, ideme e, rovnakým smerom a teda nemusíte sa obávať, pretože to budeme robiť v úplnom súlade. A tiež vám som vďačný za to, že ste počiarkli dôležitosť delegovaných eh, predpisov, čo dáva eh, úlohu parlamentu ako eh, spoluzákondarcovi a tiež je to v súlade s návrhom s rozhodnutím súdu zo 16. júla 2015. Anglika musela odísť a už nepoviem viac, len toľko, že potvorujeme návrh komisie. Pani Bior hovorila v mene Kristín a tiež e, súhlasím s ňou. Treba používať účinne delegované predpisy. E, robí to jej starosti, aj mne robí starosti ľudské práva, hlavne v tretich štátoch a v tomto zmysle Eh, chcem povedať, aby sa pozrelo na to, čo píšem v bode 3, aby sme eh, zaručili ochranu eh, občanov tretich štátov, takže v tomto sa úplne zhodneme. A ďalej, môj priateľ Bonny v brodskom ponímaní mu ďakujem a Ďakujem za jeho podporu. Tiež e, ďakujem za to, že podporí moju, moje stanovisko v súvislosti s e, delegovanými predpismi, e, ktoré dávajú dôležitejšiu úlohu Európskeho parlamentu a tiež zvrazuje potrebu rovnakého zaobchádzania a tie odvolávky, ktoré povedal o Gruzinsku Ukrajine, s tými súhlasím a tiež v souvislosti s Tureckom. Rád by, e, aby sme e, mohli e, ďalej postupovať, bodaj by sa nám to podarilo, pretože už sme tu mali dve vystúpenia v veci občanských práv a sloboda vnútra. Ďakujem aj Tomasovi za jeho slova. Veľmi sa mi e, páčilo e, to e, vysvetlenie použitia záchrannej brzdy. Môže sa to zjednodušiť aj spopularizovať ten mechanizmus ako záchranná brzda. Ty si spomínal Kosovo, ja to beriem do úvahy, pretože je to spoločná starosť a tiež tie zlé štatistiky sú našou spoločnou obavou. A e, v súvislosti s Tureckom e, táto otázka tiež nám spôsobuje starosti a tiež to súvislí s tou záchrannou brzdou, o ktorej si ty hovoril. A ďakujem e, pekne komisii aj generálnemu rediteľstvu pre vnútro, ktoré diplomaticky berie na vedomie pozmeňujúce návrhy, a pripomínam komisii, že ich e, stanoviska v súvislosti s použitím delegovaných predpisov už e, boli e, odmietnuté prostredníctvom rozhodnutia súdneho dvora zo 16. júla a predtým, než vydali súd to rozhodnutie, som povedal komisárke Cecily Monstrom, aby sa zriekli svojej žaloby na súde a nezriekli sa jej a boli preto odsudený. Nech nezabudaj na to, čo som práve povedal. A k tým ďalším veciam súhlasím a chápem, že štatistika je e, veľmi relevantná a pani Kler z rady, e, ja som s ňou už predtým pracoval a e, vážim si jej profesionalitu a páči sa mi pracovať s ňou. E, súhlasím, že musíme posilniť a spružniť mechanizmus e, prerušenia bezvýzového styku. V otázke verejnej bezpečnosti e, to nám leží na srdci a musíme mať e, agilný a rýchly nástroj, aby sme uložili tomu tretiemu štátu, ktorý porušuje tie štandardy, aby sme to na neho uplatnili. Takže ďakujem a mali by sme postupovať tak rýchlo, ako vy sami to umožníte. Much, Ďakujem pekne, pán Diaz Mera. Lehota na predkladanie 22. jún obed a hlasovať na Libe sa bude ešte prepačte, ešte som e, nepovedal jednu dôležitú otázku. Pán Sarius Volsky, prepačte, že som to nespomenul, ja som si to nechoval na koniec, no my budeme veľmi zohľadňovať e, stanovisko výboru AFED a budeme veľmi zohľadňovať e, ak e, dôležité bude prehodnotenie mechanizmu prerušenia bezvizového styku a jeho dopady na zahraničnú politiku. Prepačte, že som to zabudol, a nechával som si to na koniec. Ďakujem, takže 22. jún obed predkladanie návrhov a hlasovanie 12. E, júla. Ďakujem. Ideme ďalej v programe bod 7. 7. júna 2016 komisia zverejnila oznámenie o tzv. O tzv. dohode o migrácii. Sme zvedaví, ako komisia chce pristúpiť k externému rozmeru migrácie, preto sme prizvali zástupcu komisie Leonela Gabričiho, vedúceho oddelenia pre e, globálne záležitosti vrátane migrácie e, na ESVČ odprezentuje oznámenie a vzhľadom na externý e, rozmer sme prizvali aj členov AFETu, 2 a 9 e týchto troch výborov, aby boli prítomní pri tejto diskusii. Nech sa páči, pán Gabriči, máte slovo. Thank you, Chairman. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vy ste povedali, že som zástupca uh, komisie, ale z ESVČ, aj keď um, srdcom som viac uh, na komisii, ale pracovali sme spolu. Všetci ste určite dostali oznámenie ako také a dúfam, že ste dostali aj e, tlačový balík, ktorý e, zjednodušuje to chápanie a to, čo je dôležité, je vedieť, že do samotného konca e, sú ešte odporúčania, ktoré musí rada schváliť a teda treba si vyčkať na to, či to hlavy vláda štátov spraví spravia, teda schvália tieto odporúčania. A čo je zásadné pri um, komunikácii, uh, je, sú dve veci. Poprvé, treba možno zopakovať isté koncepty a zásady, ktoré doteraz eh, využívame, ale chceme, aby eh, boli jasné. Ide hlavne o ten externý rozmer e, migrácie. A druhý aspekt, pripraviť e, terén pre silnejšiu európsku prítomnosť e, v tejto oblasti a teda členské krajiny budú musieť tiež sa zapojiť, pretože vieme, že nikto nedokáže sám. Takže Možno pár slov k týmto dvom aspektom. Najskôr tie princípy, ktoré chceme v tomto oznamení e, zdôrazniť. Jeden, e, jedna zásada je e, hlavná. Tretia krajina musí byť partnerskou krajinou, čo znamená, že náš odkaz nemôžeme obmedziť na iba návraty pretože e, sa začalo hovoriť e, hlavne e, o návratoch v kontexte migrácie, ale mm, pri kontaktoch s tretimi krajinami nemôžeme zneužívať návraty ako motiváciu alebo hrozbu. Takže preto hovorím, že dôležité je partnerstvo s tretimi krajinami, tak aby nám tieto krajiny pomohli s celou migračnou záležitosťou. Treba vedieť, že tretie krajiny, od ktorých e, žiadame, aby boli ústretové, čo sa týka návratov, sú samotné pod e, veľkým migračným tlakom. E, Tunisko uvediem Tunisko samozrejme sa musí snažiť eh, brať späť nezákonných migrantov, ale nezabúdame na to, že mm, Tunis, Tunisko eh, má eh, milión, tuším, presídlených, vnútorne presídlených ľudí z Libie. Takže e, to, čo robíme s tretimi krajinami, sa nedá obmedziť iba na niektoré aspekty, ktoré sú v, našich, v našom záujme, ale musí tu byť skutočné partnerstvo, ktoré pomôže spravovať, zvládať tie migračné toky. A na základe už existujúceho politického dialógu treba teda pokračovať e, potom druhý aspekt, ten e, globálny prístup. Treba využiť všetky páky e, v rámci bilaterálneho politického dialogu. Čo tým máme na mysli? Uvediem opäť príklad Tuniska. Tunisko je krajina, ktorá e, využíva politiku susedstva. Je tu aj dohoda o pridružení, aj akčný plán. E E, priemyselný tovar e, ťaží z zóny voľného obchodu s nami. Oni sa teda snažia nám pomôcť, ale musia riešiť aj svoje pra- pro- migračné problémy. E, je tu teda už existujúca platforma, v rámci ktorej hovoríme o priemysle, polnohospodárstve, bezpečnosti, právnom štáte naozaj je to taký 360 stupňový záber. Ak e, zoberieme do úvahy, že v bilaterálnom e, kontexte e, môže niečo trošku presadiť EÚ, napríklad otvorené nebo pre Tunisko, čiže low-costové európske spoločnosti by mohli zvýšiť cestovný ruch smerom do e, Tuniska. Takže to je e, niečo, čo môžeme využiť v rámci e, týchto globálnych rozhovorov. A je to v rámci právomoci Európskeho spoločenstva, teda to otvorené nebo konkrétne. Ale videli sme, že to nestačí, nebude to stačiť ak chceme zájsť ďalej v spolupráci. A preto vo známení sa jasne hovorí, že členské krajiny jednoducho musia byť aktívne. Častokrát eh, vedú alebo majú bilaterálne privilegované historické vzťahy s niektorými týmito krajinami a eh, nemôžeme e, konať na vlastnú pesť, ak členské krajiny EÚ, ktorých sa trošku viac dotýka nezákonné pristahovalectvo z niektorých tretich krajín, e, e, si nemôžu myslieť, že využijú alebo že dosiahnu niečo iba vďaka európskej vlajke a otvorenému nebu a tak ďalej. Naozaj treba využiť celú váhu bilaterálnej politiky. Je to jedinečná príležitosť a teda ehm, všetko v duchu eh, Lisabonskej zmluvy, ktorá sa konečne môže v plnej miere prejaviť v praxi. To bolo aj v, prvom, v prvej časti oznámenia. To sú princípy, ktoré sú absolútne eh, zásadné, ak chcete naozaj niečo dosiahnuť. Takže globálny prístup, partnerstvo, a e, spolupráca medzi inštitúciami a členskými krajinami, tak aby boli konkrétne výsledky dosiahnuté. A potom druhá časť, posilnenie príspevku EÚ v oblasti migrácie a to sa označuje ako plán európskej investícií Takže e, problém e, e, môžeme zabudnúť na klasickú rozvojovú pomoc, aj keď sa nám ju podarilo zvýšiť, aj keď členské krajiny e, sa snažili nájsť viac peňazí pre túto tradičnú rozvojovú pomoc, ale stačiť to nebude. Mm, z strednodlhodobého hľadiska, z hľadiska víziev. Niektoré z týchto tretích krajín totižto, a hlavne v sa- e, Saharskej Afrike a Ázii, sú chudobnejšie, chudobnejšie a preto tí ľudia odchádzajú. Takže preto musia byť stredno dlhodobé kapacity. E, medzinárodné spoločenstvo aj EÚ musia byť schopné zareagovať Musia byť e, socioekonomicky schopní partneri, ktorí by e, boli plne zvrchovaní aj pri spravovaní vlastných externých hraníc. Takže preto potrebujeme ten investičný plán. To nie, je iba, e, to nie sú iba peniaze pre spoluprácu, nie, ide to ešte ďalej. Vytvára sa priestor pre investície a zapoja sa aj medzinárodné finančné inštitúcie. Je to veľká výzva pre Európu a hlavne v kontexte Afriky, pretože aj v samotnom záujme e, Afriky je to e, e, trošku stratili, prišli o istý manevrovací priestor vo vzťahu s Čínou hlavne. Takže my môžeme možno trošku prehodnotiť e, naše strategické partnerstva aj zo sociohospodárskeho hľadiska. A to je niečo, na čom bude treba ešte pracovať. Ale je to dôležité, veľmi dôležité a bez toho e, si nemyslíme, že sa nám podarí zvrátiť e, trendy, ktoré naznačujú, že sa situácia dokonca ešte zhorší my sa zameriavame na 100, 200, 300 tisíc migrantov alebo 2-3 milióny utečencov, ktorí prichádzajú do Európy, ale globalizovaný svet produkuje 60 alebo až 80 eh, interne presídlených. Eh, A ešte posledný bod oznámenia, zodpovednosť EÚ EÚ ako medzinárodné spoločenstvo <clears throat> musí trošku ťahať aj zvyšok medzinárodného spoločenstva alebo minimálne byť e, počuteľnejšia e, na medzinárodnej scéne. Naznačujem tým e, summit OSN v New, York, v New Yorku v septembri a bude tam aj iniciatíva Obamu pre utečencov. Takže zatiaľ toľko a som ochotný odpovedať na otázky. Ďakujem pekne, pán Gabriči. A teraz slovo dostane pán um, Buzia Kievič z generálneho riaditeľstva HOME. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcem iba doplniť to, čo povedal kolega z ESVČ, pretože oznámenie je naozaj spoločnou prácou komisia ESVČ Hovorím hlavne v DG Home, v mene DG Home. Je toto oznámenie dôležitým krokom v našich očiach a stavia na dvoch e, hodnotách. Najskôr kontinuita a taktiež e, sme zhodnotili to, čo sa spravilo tak interne, ako aj externe. Mm, e, dlhé roky sme praktizovali istý prístup k tretím krajinám Nebol to asi najúčnejší prístup a preto sme tam, kde sme. Ale nezačíname od, nula, od nuly. Máme globálny prístup k mobilite a migrácii. Pokúsili sme sa o isté balíky v prípade readmisných dohôd a e, dohôd o uľahčení vízového styku, spoločné programy a tak ďalej. Takže už isté kroky podstúpené boli. A No, spomeniem ešte dialógy na vysokej úrovni. Tie um, sa konali v uplynulých eh, mesiacoch, aj uh, summit z Valety spomeniem. Takže na tomto všetkom sme stavali a preto nám ide o uh, účinnosť. A uh, to oznámenie sa teda väčšinovo venuje migračným partnerstvám. No a tieto partnerstvá musia hlavne z migrácie spraviť jadro našich e, vonkajších vzťahov. Doteraz to bolo skôr e, sektorálne, využívali sme nástroje DG Home na e, zlepšenie spolupráce, ale teraz oznámenie jasne sa zastáva takého eh, globálnejšieho prístupu a teda využitie celej škály politických eh, nástrojov. A potom ďalší bod, partnerstva s tretimi krajinami. Je to eh, spoločná snaha, zdieľaná zodpovednosť. Niektoré veci je samozrejme EU ochotná spraviť, ale očakávame záväzky aj zo strany tretich krajín. ešte jedna dôležitá vec. Je dôležité zapojiť členské krajiny. Nemôže to byť iba e, úsilie EÚ kvôli aj rozdeleniu právomoci, ale hlavne kvôli e, vzťahom, ktoré mm, majú niektoré členské krajiny s tými tretimi krajinami. Niektoré majú privilegovaný e, prístup k týmto tretím krajinám. EÚ nemá Mm, takéto pri, privilegované postavenie. Preto musíme spojiť naše úsilie, e, konať konzistentne a e, vysielať rovnaké odkazy. E, migrácia a partnerstvo teraz, e, ak odhľadneme od migrácie, sú tam aj ďalšie zložky, ktoré by sme tam radi ako DGHOM videli. Obchod, rozvojová pomoc, alebo nejaké iné sektorálne e, otázky, ktoré sú dôležité pre tú ktorú tretiu krajinu, preto im musíme naslúchať a pochopiť, čo je pre nich dôležité, čo je naozaj v ich záujme. Sú tri krátkodobé e, ciele partnerstva, zachraňovať životy, e, zlepšovať migračnú spoluprácu a návraty a taktiež posilniť odolnosť tretich krajín hlavne tých, ktoré sú tranzitnými alebo takými, ktoré sami príjmajú veľa utečencov, ale samozrejme dlhodobým cieľom je odstraňovanie príčin. Je tu aj finančný aspekt, bez pochyb. My ako DGH však toho nemôžeme veľa spraviť, pretože prostriedky prichádzajú z rozvojovej E, pomoci, ale predsa len navrhujeme odvážne veci v tom oznámení a dúfame, že to prispeje k účinnosti. Teraz e, ku geografickej stránke. Máme niekoľko prioritných tretich krajín, čo neznamená, že sa chceme vzdať spolupráce s ostatnými, ktoré sa tam neuvádzajú. Musíme sa iba zamerať na niektoré e, krajiny, napríklad e, stredozemie, preto tých 5 krajín, ktoré sú krajinami e, pôvodu a tranzitu, ale opäť poviem, že nechceme e, tým povedať, že ostatné tretie krajiny sú menej dôležité, alebo že nechceme pokračovať v doterajšej rozvojovej snahe Mm, my sa spolu s pani Mogherini a ESVČ snažíme vypracovať mechanizmus, tak aby sme sa mohli najskôr zamyslieť nad tým, ako to interne zorganizujeme, ako e, mať zmysluplné dohody, ale aj členské krajiny, keďže ide o spoločnú zodpovednosť, e, si musia spraviť svoj kus práce a potom začneme nadvezovať kontakty s tretimi krajinami v tomto duchu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz e, diskusia pani Lauristy. Uh, have... Ďakujem za slovo. Mám otázku v súvislosti s praktickou implementáciou. Na jednej strane, aký je mechanizmus na monitorovanie využívania financií ako budeme dostávať informácie na túto tému, pretože napríklad včera som zastretla s nejakými zastupcami Turecka, oni predstavovali demokratické sily v Turecku a oni si robia veľké starosti hľadom využívania európskych peňazí, či budú vynakladané správne, či sa dostanú na správne miesta a tak ďalej. No a na druhej strane Ako to vyzerá s technickou pomocou? Pretože pokiaľ chceme dosiahnuť nejaký účinok, tak vidíme z rôznych e, skúseností z celého sveta, že technická pomoc je potrebná, takže je súčasťou kompaktu. A taktiež je tam ošetrené napríklad aj e, vzdelávanie ľudské zdroje, školenie, takže praktická implementácia, to by ma zaujímalo. Ďakujem pani Lauristi, teraz pani Bior. Ďakujem. Myslím si, že rovnako ako v prípade predchádzajúcej diskusí o liberalizácii vízového styku, tak tu môže mať dojem, že sa v podstate snažíme zastaviť utečenca, aby sa dostali do Európy. Takže preto si robím starosti v súvislosti s tou dohodou medzi EU Tureckom a s migračným kompaktom. Vyzerá to, ako keby sme využívali všetky naše zahraničné nástroje, aby sme zastavili migrantov, to aby sa sem dostali. Využívame našu eh, zahraničnú politiku, obchodnú politiku. Je to hamba. A hovorí sa tu, že by sme sa mali snažiť dohodnúť s tretimi krajinami. To je dobrý nápad, ale v podstate to sa toto nenavrhuje. Hovorí sa tu o tom, že represívne režimy ako napríklad eritrejský alebo juž, juhosudánsky by mali byť by mali byť podporované. A ďalej chceme posilniť kontrolu hraníc. Členské štáty Európskej únie a ministri z celej Európy by radi chceli e, vytvoriť nejaké uzavreté centra na, na ostrovoch ďaleko od našich hraníc. No a teraz našu e, pohraničnú kontrolu v podstate chceme úplne externalizovať. Takže tuto nahrávame krajinám, ktoré veľmi ochotne si v podstate budú riešiť túto situáciu drasticky. Takže my potrebujeme skutočné riešenia, potrebujeme solidaritu a príjmať utečencov. Ďakujem. Takže nepochybne potrebujeme veľký investičný plán pre Afriku. Myslím si, že potrebujeme plán pre spoluprácu ale samozrejme súvisia s tým aj určité pochybnosti, obavy, treba navýšiť kapacitu spolupráce s tretími krajinami, aby sme zabranili ľuďom, ktorí utekajú pred chudobou a pred vojnou, v tom, aby prišli do Európy. Vzťah medzi Európskou úniou a tretími krajinami sa zakladá na kondicionalite. A toto v podstate eh, podmienuje našu spoluprácu. A Sústredíme sa predovšetkým na hranice, ale toto nie je žiadna spolupráca. Pretože tuto nezmierňujeme nezrovna, ne, nerovnosť, ale v podstate ju vyšujeme. No, my hovoríme v podstate to, že chceme posiať menej peňazí na rozvoj a chceme tieto peniaze využívať na riadenie našich hraníc, ako povedali predrečníci. Je to pokus externalizovať našu zodpovednosť a taktiež e, pohraničnú kontrolu. Pokiaľ by členské štáty boli, už implementovali spoločné európske riešenia, ako sa k tomu zaviazali minulý rok v rámci spoločnej európskej agendy, tak sme teraz neboli v takejto situácii. Ďakujem, pán Guerrero Salom. Ďakujem, pani predsednička. Možno by bolo dobré, keby som povedal, že som tu preto, že som stálym spravodajcom pre otázku eh, humanitárnej pomoci v, v rámci výboru DEVE. Takže v tomto zmysle si aj určitým spôsobom vykladám určité aspekty, za ktoré je príslušný aj výbor DEVE. Aj teraz sú si s tým, čo podala Eli Schlein. Chcem povedať jednu vec. Myslím si, že je dobré, aby Migrácia bola v podstate e, ústredným bodom e, našej zahraničnej politiky a sme si vedomí toho, že naša hranica s Afrikou je v podstate jedno z najdôležitejších e, externých hraníc a nie z politického, ale z geopolitického hľadiska je to v podstate naše susedstvo, takže pokiaľ tam budú nejaké zbrojné konflikty, tak to môže spôsobiť nezastaviteľný prílev um, migrantov do európskych členských štátov, pretože sú tam 100 tisíce ľudí, ktorí utekajú pred um, hladom alebo pred vojnou. Takže téma utečencov a migrácie v kontexte našich zahranično-politických krokov je veľmi dôležitá. Ďalej, čo sa týka partnerstva, tak e, to je asi jediný možný prístup, pretože my nemôžeme jednostranne ukladať určitú politiku krajinám, odkiaľ pochádzajú migranti alebo utečenci. Musíme to riešiť v rámci spolupráce a partnerstva s týmito krajinami. Taktiež tu vyplývajú rôzne obavy z rôznych eh, dôvodov, prameňov. Poprvé, ako bolo povedané, je ťažké podmienovať príliš našu politiku rozvojovej pomoci. Ja nehovorím, že úplne žiadne podmienky by tam nemali byť. My v rámci našej rozvojovej politike, pokiaľ prichádzam s nejakými novými návrhmi, takže sú tam podmienky, napríklad súvisia s rešpektovaním ľudských práv, alebo s dobrým riadením správaním, alebo s ďalšími aspektami, ale nesúvisia s politickým stanoviskom týchto krajín prijímajúcich, politickým postojom týchto krajín prijímajúcich túto pomoc, pretože rozvojová politika tam ide o zlepšenie životných podmienok a nemusíme nutne e, tam vyvieť aj politický tlak na príjmajúce krajiny. Takže humanitárna pomoc sa riadi rôznymi princípami. Možno by sme si ich mali pripomenúť. Určite jedným z nich je neutrálnosť a nestrannosť. Toto sú princípy, ktoré si odporujú s kondicionalitou. Na záver by som chcel hovoriť o rozpočtovom aspekte tejto našej práce. Mali sa to myslieť vážne. My v podstate tu chceme združiť prostriedky, ktoré už boli naplánované v pláne pre Sýriu, pochádzajú z rozvojového fondu a sú obmedzené, pokiaľ to ich porovnáme s problémom, ktorý chceme riešiť. Takže je dobré, že komisia oznamuje, že v, v jesení príde e, ďalší návrh, e, ktorý bude v podstate opakovať FC a že tam bude v dispozícii asi 60 e, 2 miliónov eur navyše, ale myslím si, že potrebujeme, aby členské štáty prispeli a momentálne sa to tak nedeje. Takže táto hypotetická pomoc týchto 62 pardon, miliard navyše, tak po, toto určite by pomohlo. No a členské štáty musia pomáhať, pretože ináč budúcnosť nevyzerá príliš sluhne, pretože Afrika je, má skutočne obrovskú populáciu, ktorá stále rastie. A pokiaľ nevystupneme naše úsilie, tak tomu problému nebudeme schopní čeliť. Je pravda, že Európska únia nemá dostatočné vlastné zdroje. Toto je téma, ktorú už nerieši tento výbor, ani to nesúvisia až tak s touto témou priamo. Ale pokiaľ si nebudeme niečo robiť, tak sa nikam nedostaneme. Ďakujem, pán Kirkhope. Ďakujem za slovo. Myslím si, že toto sú veľmi zaujímavé návrhy a taktiež aj prezentácia komisie. Chcel by som hovoriť o otázke využívania prostriedkov a tiež o tzv. tzv. výkone alebo výkonnosti. To je taká zvláštna koncepcia. A, takže ako by sa v podstate hodnotil výkon v súvislosti z tých prostriedkov navyše. Tu vás zaujímali dotočné informácie. Niektoré tieto pojmy si myslím sú zaujímavé. Napríklad, ja keď som bol minister pre imigráciu v 90. rokoch, tak som tieto pojmy nepoznal, bohužiaľ. Napríklad hovoríme tu o, e, tom, o tých pozitívnych stimuloch, o tom, že treba odmeniť krajiny, ktoré spolupracujú. To je sú skvelé. Ďalej tu máme dôsledky pre, tí, pre tie krajiny, ktoré odmietajú spoluprácu. Ja si spomínam, keď som bol koordinátorom vo vláde, tak eh, tam sa tiež hovorilo o dôsledkoch pre ľudí, ktorí nespolupracovali s vládou. Takže možno nad tým sa to sa tiež trochu zamyslieť. No a ďalšia otázka. Je tu priamy vzťah medzi otázkou legálnej E, a nelegálnej migrácie. Stále sa nám hovorí, že pokiaľ zlepšíte možnosti legálnej migrácie, tak tým v podstate klesne nelegálna migrácia, ale ja si som úplne istý. Tu ma zaujímali nejaké faktické informácie ohľadom toho, aké tam by boli výsledky, pretože trochu toto pochybujem, aby som bol úprimný. No a ja si myslím, že vždy potrebujeme všetky návrhy mať objasnené, jasné, vedieť, aký je náš prístup, či hovoríme o čom presne, ako to vyzerá v právnych správneho e, hľadiska legálna, negálna migrácia. Potrebujeme absolútnu jednoznačnosť. A niekedy si tak hovorím, či sme sa tak nestratili z platí krásnych slov, ale tá realita na mieste už je možno trochu iná. Ďakujem, pani Wikström. Ďakujem. Timothy Kirkhope ma vždy veľmi inšpiruje. On vždy hovorí veľmi vtipne a inteligentne a taktiež inšpiruje eh, kreativitu a je plný energie. No čo sa týka tohto návrhu, je Treba sa pozrieť na kontext, ktorom prichádza. A kontext je ten, že svet je v plameňoch. Mali by sme určite spolupracovať a vyvíjať partnerstva so susediacimi krajinami, ale do akej miery? Je normálne, aby sme čo len rozmýšľali nad tým, že by sme externalizovali našu hraničnú kontrolu, našu ľudskú zodpovednosť. A ja sa obávam, že teraz rozšírime možno toto rozhodnutie alebo vyhlásenie dohodu medzi Európou a Tureckom na krajiny ako napríklad Libia. Minule tom hovoril e, rakúsky minister, taktiež nový švedský minister zahraničných vecí pred desiatimi dňami. Tiež hovoril o tom, že je absolútne nutné, aby sme mali takúto dohodu aj s Líbiou, ale Líbia je predsa e, s troskodaným štátom, zlyhaným štátom, takže pokiaľ príde Líbia, tak kto príde po nich? Mali by sme sa zamyslieť nad tými financiami, ktoré už plynú po tomto turecko európsko vyhlásenie. Je to viac než naša rozvoja pomoc pre celý zvyšok sveta. Je to hromada peňazí. Takže mali by sme poslať takéto peniaze ďalším štátom a čo potom? V akom kontexte budeme konať ako Európska únia? Alebo budeme zase implementovať koncepciu pevnosti Európa? Obávam sa, že tento návrh nás ešte o krok priblíži k pevnosti Európa. A tu si asi robím skutočne veľké bavy. Mali by sme vždy spolupracovať so susednými krajinami, ale externalizovať európske hranice, nad tým by sme sa nemali ani zamýšľať. Ďakujem, pani Holmajer. Ďakujem, pani predsednička. No už vzhľadom na tie rôzne komentáre, ktoré, medzi ktorými nevidím veľkú súvislosť, musím to sa trochu stratila. Hovoríme tu o humanitárnej pomoci alebo o um, angažovanosti Európskej investičnej banky v tretich krajinách. Ja si myslím, že to je potrebné, musíme viac investovať. Určite sa tu pripojím ku kolegom z, z SAD, pretože z týchto krajín mnohí ľudia utekajú, pretože sú v núdzi, pretože štátny režim sa tam nachádza vo štátny aparát je vo veľmi zlom stave, nemajú tam žiadnu perspektívnu do budúcnosti a preto je treba investovať do týchto krajín a našim cieľom nie je to, aby čo najviac ľudí utekol, aby sme ich my potom príjmali, ale aby čo najviac ľudí ostalo doma, pretože tam uvidia perspektívu do budúcnosti. To by malo byť, na jed, to by malo byť jeden z našich hlavných cieľov. A taktiež členské štáty by mali byť zaangažovanejšie, aktívnejšie pri humanitárnej pomoci, pri vybudovaní ehm, demokratických štruktúr aj na africkom kontinente. Na, druhom, na druhej strane, pokiaľ som komisiu správne pochopila, tak im nejde o to, aby vytvorili pevnosť Európa, ale o to, aby zabránila nekontrolovanému prílevu migrantov, pretože členské štáty to nezvládajú a vedie to k obrovským hádkam medzi členskými štátmi a toto ohrozuje aj Európsku úniu. Pretože členské štáty sa potom hádajú medzi sebou a potom obyvateľstvo jednotlivých členských štátov taktiež sa k tomu stavia negatívne. Takže dobré príjmanie skutočných utečencov, myslím si, že za to sme tu všetci. A keď vidím, že sú tu návrhy, taktiež e, tu zaviesť, e, umožniť legálnu migráciu, implementovať príslušné koncepcie v tomto smere, tak to si myslím, že je správne je, treba sa na to pozrieť ako na celok. Môžeme si vyhľadať nejakého obľúbeného suseda, ktorého chceme podporovať, ale pokiaľ rozosielame prostriedky finančné, tak je treba, aby to slúžilo k stabilizácii toho regiónu, aby prichádzalo čo najmenej ľudí. Čo sa týka spolupráce s Líbiou, tak tu je treba vedieť, že na Sahare leží milión a pol mŕtvych, ktorí boli na ceste na sever. Takže je treba týmto ľuďom pomôcť ešte predtým, než sa dostanú na Saharu a tam zomrú. No a Stredozemné more je trochu bližšie, takže to máme viacej na očiach, ale Sahara je tým skutočným cintorínom, kde zomierajú 100 tisíce ľudí. Takže je treba sa snažiť pomôcť čo najviac ľuďom, ale nie len na európskom území, ale tuto je treba veľmi diskutovať s členskými štátmi aj na túto tému, ale je treba zaručiť to, že zašleme finančné prostriedky aj africkému kontinentu a to bude zároveň prínosné aj pre nás. Je treba sa rozumne medzi sebou ujednotiť a potom my ako jednotný Európsky parlament môžeme vyvinúť aj príslušnú silu a tlak. No a musíme sa pokúsiť čo najviac prispieť do celého toho procesu, tak aby bol čo najlepšie štrukturovaný. Ďakujem. Teraz sa obraciam na holandské predsedníctvo. Chcete sa vyjadriť? Nie. Takže dávam slovo späť komisii, pán Kabriči. Stále hovoríte, že ja som komisia, no e, ja som e, Európska e, zahraničná služba, ale hovorím v mene komisie, som súčasťou komisia, áno, a hneď sa vyjadrím k vášmu poslednému vyjadreniu. Povedali ste veľmi jasne, že členské štáty Nepovedali ste to schizofrenicky, no e, povedali ste, že majú aj problém súladu medzi nimi. Tých 28 členských štátov majú tiež e, veľký problém v každom členskom štáte medzi ministrom vnútra a zahraničných vecí. Takže e, moja prvá pripomienka je, prosím, vnímajte toto znamenie ako dokument s dobrými a zlými vecami a tak ďalej, ale s sobrom tém, ktoré sa Ehm, to uvazujú niektoré silnejšie, niektoré e, treba ehm, viac zúrazniť, ale je to stále súbor ten, ktoré sa dávajú na e, svol členským štátom a vedúcim e, štátov a vlád a oni budú mať za úlohu prijať rozhodnutie a uvidíme, či sa im podarí nasmerovať e, inštitúcie a aj členské štáty, aby spojili sily a aby e, robili krok vpred. To je všeobecná pripomienka. Nevnímajte um, e, toto znamenie uh, ako by to bolo 100% ležalo na srdci pani Mogherini a pánu Junckerovi. Prosím, berte tento dokument ako reakciu inštitúcií na reakciu rady, otvoriť isté otázky na stôl. Eh, všeobecné pripomienky, ktoré tu odzneli, eh, majú veľký zmysel a myslím si, že je to tiež eh, vašou úlohou poslancov, aby ste to nehovorili len mne, ale aj členským štátom. To je prvá všeobecná pripomienka, a tá je podstatná. No, teraz môžem prebrať rýchlo tie rôzne otázky. Prvá otázka je, že čo nakoniec um, bol ten kompakt. Kompakt je prehodnotená bilaterálna, bilaterálna politická agenda s tretimi štátmi kde e, všeobecne isté témy, ako napríklad spravodlivosť e, vnútro, e, s právnym štátom, rešpektovaním ženského dohovoru a medzinárodného humanitného práva, aj e, migrantov, aj navracanie, neboli v minulosti dobre vyjadrené. Takže my zrevidujeme bilaterálne náš politický program, kde má dialog o životnom prostredí, o doprave, obchode a tak ďalej. A tiež hm, túto zložku spravodlivosti a vnútra. A potom eh, táto bilaterálna agenda musí mať eh, záväzok eh, a angažovanie od nás a bude podporená všetkými dostupnými nástrojmi. Dovolte mi uviesť konkrétny príklad, aby sme to lepšie pochopili. Opäť uvediem Tunisko ako príklad, a to preto, že mm, to e, nie je naozaj stredobode pozornosti a druhý dôvod je, e, že mm, e, zahraničná služba komisie teraz pripravuje oznámenie o vzťahu s Tuniskom. A Tunisko je štát, ktorý už teraz e, má e, právnu väzbu s EÚ e prostredníctvom dohody o pridružení a tiež je súčasťou akčného plánu pre politiku susedstva. To znamená, Tunisko už je predmetom bilaterálnej agendy, v rámci ktorej oni sa zaviazali robiť konkrétne súbor veci. A v rámci tohoto bilaterálneho dialogu budeme opäť otvárať rôzne prvky. A v rámci tých rôznych prvkov, ktoré tam sú, sú tam všetky prvky, ktoré sú spojené s riadením migračných tokov a rešpekt ženevského dohovoru a spôsob, ako zaobchádzajú s utečencami z tretich štát a tiež ako uľahčujú návraty v prípade nezákonných e, pristevalcov. Ale to nie je prvotný cieľ, ale to je cieľ v e, záväzku medzi Tunisonmi, ktorí sa rozhodli sami, že čo chcú ako budúcnosť Tunisku, že či chcú mať eh, sociálno-ekonomickú životoschopnú vládu v Tunisku eh, s rešpektovaním medzinárodného humanitárneho práva, vrátane ostrahy hraníc. To je teda inteligentne eh, povedané viac a viac v porovnaní s tým hlúpým viac a viac tá e, hlúpe viac a viac e, bolo, keď ste mi povedali, že dávam pár keksíkov alebo e, kocek cukru, ak budete demokraticky podľa mojich štandardov. Tu, tu hovoríme o inteligentnom e, obchode, kedy e, my hovoríme vy, ako Tunisko sa rozmejete v rámci vášho zvrchovaného procesu, aby ste spojili e, váš socioekonomický e, vývoj a rozvoj s Európou a jej spoločným trhom O to viac ja vás budem žiadať, aby ste naplňali medzinárodné právo. Takže je tu mm, podmienka, ktorá je dobrovoľná podmienka, teda ak Tunisko sa politicky rozhodne, že chcú urobiť super veci pre seba a ak v tomto dialogu bude tiež e, tento migračný prvok, tak potom je to od nich e, dobrovoľná požiadavka. Čím viac e, odo mňa žiadajú, tak o to viac ja budem musieť žiadať od nich. Takže to je zásadné. Lebo som počul e, súbor vystúpení, keď e, to e, uvádzame podmienku. Áno, je to politická podmienka, nie je to podmienka. Ak nezoberete späť pár utečencov, tak vám nedám ten cukor, čo som slúbil, alebo použijem palicu, bič, čo mám vo vrecku. Ozajstná podmienka je politická podmienka s tými e, vládami, s ktorými jednáme. Niektorí spomenuli diktátorstva alebo skorumpované štáty a o to ide. Nemôžeme e, dávať podmienky e, o, s cukrom a bičom korumpovanými štátmi, ale musíme mať bilaterálnu agendu, ak chceme dávať nejaké podmienky na to, aby tieto štáty same boli s skutočným dôvodom migrácie pretože je pekne povedať, že migrácia prichádza kvôli tsunami a tak ďalej, ale jeden z hlavných dôvodov, prečo máme skoro 80 miliónov ľudí presídlených na svete, je, že samotné e, tie vlády spôsobujú, že tí ľudia utekajú. A keď sa pozrieme na niektoré tie štáty, sú to veľmi bohaté štáty. Čo to chcem povedať, že aby sme nevyliali vodu z spolu s dieťaťom a to je taká koncepcia, že ak chcete eh, urobiť partnerstvo, musí to byť partnerstvo 360 stupňové s holistickým prístupom a využíme túto migračnú krízu, ktorá nás nutí trošku prehodnotiť samotný pojem, ako urobiť partnerstvo s tretimi štátmi a samotnú koncepciu na využívanie peňazí na spoluprácu. A tu uvidím ďalšie pripomienky o tých peniazoch a dúfam, že odpoviem na ten súbor otázok, ktoré sa ma pýtali. Že dáme viac peniazy, sľubujeme viac peniazy a čo za to dostaneme, ako sa to bude monitorovať. V prvom rade peniaze na spoluprácu, ktoré už existujú v pláne, majú mechanizmy kontroly zo strany členských štátov a účtovného dvora a tak ďalej, dvora auditorov, čo sa týka ich e, sledovania, monitorovania. A k tým e, peniazom dodatočným e, nevidíme, nemáme dodatočné peniaze v rozpočte komisii. A ako ste povedali správne, nevidím, že by členské štáty teraz zaviazali veľké sumy peniazy na tento účel. Čo sa naznačuje v tej komunikácii, v tom oznámení, ako som povedal, na začiatku, že musíme myslieť na novú strategickú víziu pre externý rozmer pre európske investície. Vrátim sa k príkladu Tuniska. Tunisko je s nami v, v zóne voľného obchodu a v istej chvíli Volkswagen rozmýšľal, že by investoval do Tuniska a subdodavateľsky e, zabezpečoval súčiastky na svoje auta a bola tu talianská poslankyňa, ktorá sa na to pýtala. Napríklad Taliansko vďaka tejto e, zmluve má v e, textile subdodávky a zamestnávajú v Tunisku alebo dávajú im prácu 40 tisícom ľuďom Takže peniaze na eh, rozvojovú pomoc sú tu a my sme povedali, že sme dali 500 miliónov do rezervy a to je maximum, čo môžeme dať na svoj. Teraz eh, to neznamená veľký eh, prevrat, ale môžeme použiť ten veľkajší rozmer našej spoločnej politiky, ako napríklad dohodu o otvorenom nebi, ktoré umožní Ryanairu a Germanwings a Wellingu a nízkonákladovým spoločnostiam, aby znásobili e, cestovný rok v tom štáte, čo prinesie súkromné investície a to bude e, taká koncepcia, že ten plán sa bude uberať týmto smerom. Tie veci sú spojené, to je e, viac a viac. Ak v mojom bilaterálnom politickom dialogu povedia, tlesania, že chceme zakotviť náš sociálno-ekonomický e, rozvoj s Európou na ich vnútorný trh, musíme sa ich, e, i od nich žiadať veci, ktoré my musíme naplniť z našej strany. Tu ďalšia vec sa týka zákonnej migrácie. Kto tu spomenul zákonnú migráciu? Pamätám si, Jack Straw, minister vnútra, to spomenul pred 15 rokmi a vtedy ja som bol hovorca komisára Vitorína a vtedy to bol známy spoločný návrh pre azylovú migračnú politiku pred 15 rokmi a vtedy sa vážne uvažovalo, ako používať inteligentne na európskej úrovni zákon o migráciu. Utečenci sú utečenci, to nie je právny základ, to je ženský dohovor a solidarita je iný aspekt. Ale čo sa týka zákonných migrancov prichádzajúcich do Európy, my to hovoríme o v rovnici medzi dopytom a ponukou e, na trhu práce, a ktorá sa teraz nereguluje, ale v zásade sa môže regulovať. Ja môžem uvieť príklad, že pred 15 rokmi pred 15 rokmi vtedy komisár Vitorinu navrhol dočasné povolenia v poľnohospodárstve. To bolo v e, dobe krízy v Španielsku s Markom a Pateras a tak ďalej. A išlo o to, že niekto by prišiel z podsaharskej Afriky, aby pracoval v Španielsku a Taliansku do poľnohospodárstva na paradajky, povedzme, a potom sa vrátil. A vtedy bolo zaujímavé, keď sme videli, že niektoré vlády a hlavne niektoré politické strany napadli tento návrh, že to je spôsob, ako vykoristia tých ľudí, že ich e, zoberiete do Európy a e, umožníte im pracovať 3-4 mesiace a potom ich vyhodíte. A filozofia bola v tam v skutočnosti, že nech sem prídu bez rizika života a keď majú úraz, tak budú pokrytí zdravotným poistením a za 4 mesiace si zarobia ozajstné peniaze a nielen fazovky a e, to bude pre nich dostatok, aby si zarobili a vrátili sa potom ďalší rok opäť zarobili pre svoju rodinu. Ale v dohodách a partnerstvách s tretimi štátmi nechceme diskutovať len o readmisii, že zoberte si ich naspäť. Nie je tam žiadna externalizácia vonkajších hraníc. Je to partnerstvo, kde readmisia musí byť zahrnutá, ale ako komponent, kde tiež sa má zahrnúť e, zákonná migrácia. To, to asi skončím. No. Prosím vás, e, dávajte mi vaše pripomienky, ale predkladajte vaše pripomienky voči členským štátom. Nezabúdajte na to, že toto oznámenie bolo uložené ako úloha z rady a to pochádza z predchádzajúcej úlohy a to boli v zásade závery rady, keď začala celá tá migračná kríza a vy ste mm, čítali, rovnako ako ja, prvé závery rady na úrovni hlav štátov a vlád. Oni vyslali posolstvo, že my sme boli akoby terčom invázie a musíme najprv chrániť e, vonkajšie hranice a navracať tých utečencov. A to bola e, tá e, reakcia odozva od e, hlav štátov a vlád. Ale vráťme sa teraz k záverom z e, ministrov e, pre spravodlivosť a vnútro z e, oktobra, z 15. oktobra, keď sa si pozrieme tieto závery ministrov, oni nám vyslali také posolstvo alebo úlohu. Tam máme, to známe viac za viac alebo menej za menej. To v zmysle, že nespolupracujete na misi, tak použijem bič. A teraz rok neskôr máme komunikáciu, kde hovoríme o partnerstve o zodpovednosti a záväzkoch e, na druhej strane. A je to admisia, pretože sa to vyžaduje, ale je to súčasťou e, širokého kontextu. No, Ďakujem pán Gavrič, teraz za DJ Home Uh, Ďakujem, uh, aby som doplnil pár technických aspektov, lebo um, tento pojem veľmi um, dobre vyjadril Lemela. Najprv, čo sa týka partnerstva, duchu partnerstva k tým um, kompaktu a e, neuvedomujeme si našu zodpovednosť pri ochrane vonkajších hraníc a skutočnosti chceme posilňovať e, kapacitu tých štátov na ochranu vlastných hraníc. A že keď pôjdete do tých štátov, tak e, počujete, že oni o to budú mať veľký záujem, pretože žiadny štát na svete nebude mať záujem, aby e, prevádzači prechádzali cez hranice bez kontroly, pretože prevádzači sa zamerajú nielen na ľudia, ale na akýkoľvek tovar. Druhá pripomienka. My e, chceme sa ujať na zodpovednosti o medzinárodnej ochrane a nikto nenavrhuje, aby sme bránili ozajstným utečencom vstup do EÚ. V skutočnosti navrhujeme vytvoriť viac e, právnych ciest e, v rámci toho kompaktu vrátane presídlenia. Takže my sa nezriekame našich zodpovedností. Je tu však téma a jav, že ľudia, dokonca aj tí, čo utekajú od zón konfliktu, radšej ostávajú blízko svojho pôvodného sídla, ako napríklad v Etiópii alebo v Lebanone. V týchto štátoch je dôležité, aby mohli tam ostať, kde si e, vybrali, pretože ak nie sú tam podmienky, aby tam ostali tak, nakoniec budú musieť sa presunúť ďalej. A to nesúvisí s tým, že by sme ich vytlačali z EÚ. Musíme vytvoriť e, jednoduché podmienky, aby ostali tam, kde sa rozhodnú. Ďalej k rozvoju. A my nie sme v najlepšom stave sa vyjadrovať k tomu, k tým nástrojom, no pozrieme sa aj na tú stránku príležitosti Nechceme vysielať posolstvo, že chceme um, spolupracovať a posunovať našu pomoc. Chceme to robiť v duchu partnerstva a to, čo je potrebné a čo nie je potrebné. No neznamená to len, že poďme k tomu, že budeme uh, len používať bič, ale treba aj počúvať a brať do úvahy to, čo je potrebné pre tieto štáty. A či tam by technická pomoc, alebo e, výmena najlepších e, postupov, my sme tu aj z e, hľadiska budovania kapacít a z DG Home a čo treba pre tieto štáty, tiež dáme k dispozícii. Ďakujem pekne všetkým, ktorí sa vyjadrili. Teraz ďalší bod na programe, ale ešte predtým musím oznámiť, že posledný bod, ktorý máme do obeda na programe, bod 15 konkrétne, bude musieť byť odložený, pretože lietadlo pani Fajon mešká. Preprogramujeme to, možno zajtra ráno to bude na programe. Ideme ďalej. stav rokovaní o, Európskej pobrežnej a pohraničnej stráži. 30. maja sme o tejto správe hlasovali na výbore, odtedy sme, boli, mm, sme mali tri, trialógy, tri trialógy, takže dostane slovo spravodaj, spravodajca pán Pabrix. Povedzte nám prosím, ako to vyzerá. Ďakujem Kinga. Ehm, Robilo sa toho veľa ohľadne Európskeho návrhu o pobrežnej a pohraničnej stráži. Kolegom by som možno rád pripomenul, ak to nie všetci sledujú každý deň, že je to veľmi e, dôležité a strategické aj e, inštitúcie, inštitučne pre nás všetkých, pretože ide o to posilniť právomoci a zodpovednosť e, agentúry Frontex a nájsť spôsob účinný, ako by sme mohli zvýšiť a zlepšiť spravovanie európskych vonkajších hraníc. Vieme, že v súčasnosti Európa čelí bezprecedentačnej kríze taktiež je zvýšené riziko zločinu a terorizmu, pretože viaceré oblasti sveta sú nestabilné. A z tohto hľadiska nemáme až tak veľa možností ani manevrovacieho priestoru, čo sa týka našich externých hraníc. Je to jeden z bodov, ktorý treba e, napraviť aj z e, pohľadu partnerských krajín, ako aj občanov, ktorých zastupujeme, e, je, je jasné, že sa očakáva od nás účinné rozhodnutie a myslím, že by to bol aj dôkaz toho, že Európsky parlament, naša inštitúcia, naozaj mm, vie prijať rozhodnutie, ktoré bude pozitívne ovplyvňovať naše životy a bezpečnosť e, našich občanov a zaručí aj najvyššie normy pre tých chudobných, ktorí sa snažia dostať do EÚ pomory, Pretože dúfajú, že tu bude bezpečne a E, lepšie perspektívy. Takže aká je situácia? E, v kontexte trialógu sa za krátku chvíľu podarilo zorganizovať už 5 technických zasadnutí a 3 trialógy. E, posledný sa konal včera. A povedal by som, že sme dosiahli výrazný pokrok aj vďaka našim poradcom a asistentom a aj vďaka dobrej spolupráci e, s tieňovými spravodajcami. Takže všetkým sa im môžem e, poďakovať za, za prácu, za ochotu, aj keď ne, sa, nevždy sa e, ľahko hľadajú dohody, ale taký je život. Myslím, že na konci budeme mať dôvod oslavovať víťazstvo a budeme schopní predložiť dobrý dokument čo najskôr, tak výboru ako aj plénu. Zdá sa, že sa blížime k dohode s radou, a to pri viacerých bodoch. Stručne ich uvediem. Každopádne sú pozitívne. Poprvé, článok 4, integrovaná správa európskych hraníc, to, čo to vlastne znamená, tu sme sa už skoro dohodli. A taktiež e, sa v podstate už e, e, dohodli všetci na tom, že čo sa týka Európskej pobrežnej a pohraničnej stráže, by sa mala zvýšiť úloha Európskeho parlamentu, pretože <clears throat> by sa tým vlastne iba e, rešpektovala plne naša inštitúcia a taktiež by sa potom môže parlament lepšie zapojiť do rozhodovacieho procesu. Môžem úprimne povedať, že Rada a komisia mali isté pochybnosti na začiatku, ale podarilo sa nám dosiahnuť pokrok. Potom prítomnosť styčných dôstojníkov v členských krajinách, článok 11. Ehm, tu sa tiež blížime k dohode a to napriek viacerým výhradám rady a členských krajín ale mohli sme im vysvetliť, že je to e, dôležité, aké konkrétne úlohy by styční dôstojníci v členských krajinách mali. V konečnom dôsledku ide o to uľahčiť spoluprácu medzi členskými krajinami a aj výmenu informácií, ale myslím, že je veľmi ťažké si predstaviť situáciu, kedy by sme účinne spravovali naše externé hranici a načas e, potreb, poskytovali e, pomoc bez informácií. Preto tí styční dôstojníci, bol to náš vlastný návrh v rámci trialógu a práve oni by mali túto situáciu e, zlepšiť. Aj teda je to vylepšenie pôvodného návrhu komisie. Ďalšia vec, pri ktorej došlo k pokroku, zhodnotenie rizik alebo zraniteľných miest na vonkajších hraniciach čas. A taktiež by to bol doplnkový mechanizmus k šengenskému vyhodnocovaciemu mechanizmu. Pracovali by paralelne a znamenalo by to aj, že by sme lepšie e, a, a, e, a v reálnom čase vedeli, čo a kde sa deje. Taktiež sa snažíme napredovať v otázkach technickej vybavenosti. A to preto, že je dôležité chápať to, že e, pomoc e, aj humanitárna e, a personálna, to nestačí pohraničiari bez technickej vybovenosti nebudú môcť robiť svoju prácu, takže e, ľudské zdroje, ale aj technické prostriedky musia byť poskytnuté e, súbežne. E, niektoré členské krajiny sa bráňa takéto technickej pomoci. Dali sme ešte čas rade, aby sa to pokúsila nejak objasniť, ako by to bolo možné, ale dúfame, že sa to podarí. Čiže včas poskytnúť potrebné eh, personálne prostriedky, to by určite eh, pomohlo spolu s tými technickými. Potom 1500 eh, pohraničiarov, to by bola akási rezerva, ktorú by vytvorili členské krajiny členská, každá členská krajina by musela poskytnúť nejakých ľudí, aby sa dosiahlo týchto 1500. Tu sme blízko dohody. Pôvodne sme boli skôr za návrh komisie, ale <clears throat> chápeme aj argumenty rady a tie by nám pomohli v časoch núdze, aby sme mohli e, žiadať ešte vyššie číslo to je tiež dôležité, pretože nemôžeme jednoducho zmraziť to číslo pohraničiarov na 1500, Boh vie, čo sa stane v budúcnosti. Vytvárame agentúru, ktorá nemá fungovať iba istý krátky čas, ale ide o to, aby EÚ <clears throat> mala lepší nástroj na minimálne ďalších 10 rokov. Potom pri základných právach došlo k výraznému pokroku. Uvediem niekoľko príkladov. Máme odvolávku na tieto práva v prvom článku. Je to akýsi e, kľúčový článok pre celé nariadenie a potom e, dostatok prostriedkov, ktoré e, majú byť k dispozícii a môžeme sa takto Eh, uistiť, že budú potrebné prostriedky aj eh, politická eh, vôľa. Žiadna inštitúcia, ani Európsky parlament nemôže tvrdiť, že základné práva sa neberú dostatočne vážne. Ja samozrejme viem, že nám všetkým na týchto základných právach záleží, a e, verím, že všetci aj tak nakoniec podporíme vytvorenie tejto agentúry. E, na každej ceste sú aj výmoly a e, preto je to aj niekoľko ešte stále problematických článkov. Trialógy budú pokračovať, aj technické zasadnutia. Ja dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť istý pokrok aj v týchto bodoch. Uvediem príklady. zatiaľ problematická oblasť e, naliehavých opatrení. Je to v zmysle článku 18. Tu sa parlament rozhodol podporiť radu. Rada by mala rozhodovať a my ako parlament nesúhlasíme s tým, že čo keď by členská krajina nebola ochotná spolupracovať. Je to čiste hypotetická otázka, pretože zdravý rozum našepkáva, že ak e, nejaká krajina niečo nezvláda a potrebuje e, pomoc, tak o ňu aj požiada. Tu rada navrhuje, aby v takejto situácii agentúra umožnila kontroly aj na vnútorných hraniciach. Tu ale ešte stále nemáme dohodu. Ale tak ako pripomenuli eh, kolegovia z komisie a eh, vytvoríme tigra, tak ho nemôžeme okamžite poslať k zubarovi, aby mu vytrhol všetky zuby. Takže ak sme seriózni zákonodárca, ak vypracujeme nejakú legislatívu, tak potom sa musíme justiť, že budeme pod, eh, schopní ten zákon aj uplatňovať, pretože inak podkopávame e, naše vlastné stanovisko. Ja osobne som o tom naozaj presvedčivý a dúfam, že sa tu budeme riadiť zdravým rozumom. Potom rada chce z nadpisu vyškrtnúť e, výraz coast, pobrežie. E, dobre, EU nie je síce len ostrov, ale je tu veľa aj nebezpečných vôd okolo nás, takže dúfam, že sa nám podarí nájsť nejakú nejaké riešenie. Ďalšia vec, kde ešte stále nemáme skutočnú dohodu, je vymenovanie výkonného riaditeľa a taktiež otázka inštitučných záležitostí. Dúfame, že sa e, podarí vyvážiť právomoci výkonného riaditeľa a správnej rady, kde by boli zastúpené členské krajiny. Ešte stále rozmýšľame nad možnými kompromismi je tiež jasné, že nech už to dopadne akokoľvek, tak e, úloha parlamentu bude posilnená v porovnaní s minulosťou. A to je tiež dôležité, pamätajúc na to, že práva znamenajú aj zodpovednosť. Ďalšia vec, kde sme sa ešte nedohodli všeobecne zatiaľ, je oddiel o návratoch, pretože Agentúra by mala zvýšenú e, zodpovednosť v prípade návratov, ale napriek tomu sú ešte stále otvorené otázky, kde sa nám ešte nedarí zhodnúť. Návraty sú dôležitou, veľmi dôležitou časťou a dokument bez ďaleko siahlých e, ustanovení o, o návratoch, to jednoducho nejde. Takže spolu s tieňovými spravodajcami, poradcami, asisten- asistentami a musím e, spomenúť aj technických e, pracovníkov, napríklad tlmočníkov, ďakujeme, e, by to nešlo, aj holandské predsedníctvo k tomu prispelo Takže teraz musíme ďalej pracovať rýchlo a uistiť sa, že táto agentúra bude účinná a bude schopná robiť si svoju prácu. Dúfam, že do konca tohto mesiaca budem schopný vám poskytnúť ďalšie informácie o nových dohodách a e, zahrnieme tam, dúfam, aj e, e, pokrok e, našej inštitúcie Európskeho parlamentu. Čo viac, toto nariadenie chce vytvoriť účinnú agentúru, ktorá by pomáhala členským krajinám a presne o toto nám musí ísť. Nebude to možno riešenie všetkých problémov, ale ak sa nám to nepodarí v tomto prípade, tak potom e, otázka vyvstáva, čo vôbec sme schopní zvládnuť e, v nejakom rozumnom čase. Zatiaľ bol pokrok e, skôr uspokojivý a ja som ochotný odpovedať na prípadné otázky, ale vypočuť si e, podnety a prípadné blahoželania. Ďakujem pekne, pán Pabrix. Ďakujeme za odvedenú prácu. Teraz tieňoví spravodajcovia. Pán Niedermüller. Thank you very much, madam. Ďakujem pekne. Ja úplne súhlasím s tým, čo povedal spravodajca. My sme pracovali intenzívne a veľmi dobre sme spolupracovali a pokiaľ viem, možno, že sú už iba jeden, dva zásadné body, na ktorých sa musíme dohodnúť. Pokiaľ viem, parlamentu sa podarilo dosiahnuť veľa dobrých kompromisov, tak s radou, ako aj s komisiou. Spravodajca naozaj tvrdo na tých kompromisoch pracoval. Je to na dobrej ceste. Skutočný problém je oblasť návratov, návratných operácií, akcií. Možno, že sa tu trošku preháňa úloha pohraničnej a pobrežnej hliadky, pretože mm, sa nemôže z nich stať iba akási globálna agentúra pre návraty. Áno, je to veľká súčasť eh, spravovania hraníc, ale nemôže to byť jadro ich činnosti. Takže ešte stále pracujeme na kompromise a som si istý, že ho v nadchádzajúcich dňoch aj dosiahneme. Ďakujem pani Wikström e, ako náhradnička pani Grisbach. Ďakujem pekne, budem hovoriť v mene teňovej spravodajkyne, spravodajkyne Grisbeck. Pokúsim sa o to vo francúzštine. Poprvýkrát na pôde tohto výboru. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Rokovania boli ťažké a rýchle A prišla Natali. Ale myslím si, že Natali ešte potrebuje malú chvíľku a v mene skupine chce zdôrazniť viacero bodov, napríklad potrebu e, uskutočňovať e, vyhľadávania a záchrany životov v mene e, Frontexu ku štruktúre agentúry. Náš parlament sa a hlavne skupina ALDE od e, začiatku podporuje vytvorenie Európskej agentúry, silnej agentúry. A preto výkonný riaditeľ by mal byť skutočne dôležitý, pretože bude mať aj veľké právomoci. A preto vymenovanie tohto e, výkonného riaditeľa je kľúčové a Rada a parlament by mali mať skutočnú úlohu pri vymenovaní. A teraz Natali. Ďakujem pekne. Zdravím všetkých prítomných. Ďakujem z celého srdca Cecily, ktorá hovorila jazykom Moliera, jazykom diplomatov s jej e, vlastným e, e, nadšením a Spravila to veľmi e, spontánne a neplánovane. E, ľutujem, e, moja cesta netrvala 2,5 hodiny, ale mala som zápchy, veľa kamionov, diviaka, pokosenú trávu. Takže 4 hodiny nakoniec. A, myslela som na spravodajcu, ktorý predsa len bol tu na čas pre túto prezentáciu. Ďakujem v mene celej, celého týmu aj v mene tieňových. Ďakujem mu za prácu a za odhodlanie, za jeho vytrvalosť. Tá správa je dôležitá. Nie len obsahovo, aj preto, že ju sledujú občania napriek tomu, že nevždy vedia, čo presne sa v Európe deje, ale tu očakávajú odpovede. Cecilia to už povedala. Odpovede musí byť globálne, ale predsa len e, e, nevyriešia všetky výzvy migračných tokov, aj keď by sme neviem ako zmodernizovali Frontex. Takže tu sa skutočne chcem poďakovať e, spravodajcovi za jeho, eh, by som až povedala, umeleckú prácu. Cecilia tu už zdôraznila dva body. Eh, záchrana na mori ľudí a vyhľadávanie. Eh, musí to byť súčasťou úloh tejto agentúry. Spolu s Radová s komisiou o tom budeme hovoriť. Potom európsky rozmer a ešte tretí bod stručne. Všetko, čo sa týka návratov, všetko o návratoch, pretože ALDE podporuje účinnú politiku návratov, efektívnu a vždy to opakujeme tak na technických zasnadnutiach a trialógoch, aby tu boli všetky európske zábezpeky, že e, by sa rešpektovali pri návratoch e, základné práva. E, to, že by agentúra mohla pomáhať členským krajinám pri návratoch a niektoré aj koordinovať, to je nové a dôležité, ale návrh komisie a rady, a teda dať Frontexu právomoc, aby bolo možné vracať nejakú osobu z jednej tretej krajiny do druhej. To zatiaľ e, nie je priateľné. Máme dostatok problémov v EÚ. Najprv sa musíme ubezpečiť, že rešpektujeme naše vlastné kritéria, takže netreba e, ohrozovať nejak základné práva a podstupovať zbytočné rizika pri návratoch, ktoré by sa konali práve medzi dvoma tretími krajinami. E, dúfam, že to bolo jasné. Trošku to možno trvalo dlhšie vzhľadom na okolnosti, ale ďakujem každopádne za to, že ste mojej skupine dali trošku väčší priestor. Ďakujem. E, Cecília naozaj si na mňa zapôsobila. Pani Bjork. Ja si fatta mig kort. E, som... E, tak, ja budem hovoriť len veľmi stručne. Ako všetci viete, GUNGL má vážne výhrady proti celé tejto koncepcii eh, európskych pohraničných zložiek. My si myslíme, že by sa absolútne nemala pobrežná, eh, pardon, pobrežná stráž eh, spomínať v tomto návrhu komisie. A taktiež e, by sme mali riešiť podľa pani Mariny Albio otázky Frontexu a návratov. Či napríklad e, Frontex mal byť zapojený do presunov z Turecka do Iráku. Je treba byť v tomto zmysle kategorický a jasný. Európsky parlament odmietol tento návrh Európskej komisie a nevidím žiadny dôvod, prečo by sme mali vytvárať nejaké zložky, ktoré by sa zapájali do návratov, ktoré prebiehajú medzi dvomi tretimi krajinami, pretože nemôžeme do, za takýchto okolností zaručiť rešpektovanie zelového práva. Ďakujem. A teraz predsedníctvo rady alebo komisia, chcete sa vyjadriť? Pán Pabrix, chcete niečo dodať? Nie. Dobre, takže ďakujem všetkým a eh, želáme vám dobré rokovania. Budeme dúfať v dobrý výsledok. A teraz máme 10 minút do hlasovania, takže máte prestávku. Budeme pokračovať 11.25 hlasovaním ohľadom otázky pre eh, komisiu a radu. So, uh, dear colleagues, I will ask you to take your seats. Prosím, usadte sa. Pokračujeme, hlasujeme. Je to len krátke hlasovanie. Ale preto máme otázku komisii a taktiež rade ohľadom úradu Európskeho verejného prokurátora a Eurojustu. Takže prosím, musíte sa ideme hlasovať. Dobre, takže kto je za ústnu otázku komisie v súvislosti s Eurojustom a verejným prokurátorom? Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Otázka rade sa? Proti? Zdržali sa? Schválené. Takže položíme tu dve otázky. Ďakujem, to bolo hlasovanie. No a ešte prídu ďalšie a ťažšie hlasovania budúci týždeň v útorok ráno, takže buďte pripravení. A teraz pokračujeme. Keďže tu všetci ste, tak opäť zopakujem, že dnes končíme o 12. Správa pani Fajon musela byť preložená pravdepodobne niekedy budúci týždeň. Posledný bod dnešného ranného programu je... Áno, pani Markovej. Prepašte, poveste to znovu, pretože je tu hluk. Správa o Kosove, Tani Fajon, bola posunutá, lebo? Áno, pretože pani Fajon lietadlo sa oneskorilo, takže to nemôže byť a preto to musíme preložiť. Ale pravdepodobne sa nám to zajtra už na program nezmestí, takže to musíme preložiť na budúci týždeň. Sekretária na tom pracuje. Takže neskončíme o 12. Ďakujem kolegovia. Teraz pokračujeme v našom dnešnom zasadaní. Máme tu predstavenie finálneho návrhu štúdie. E, ktorú vypracovala Milie. Je to štúdia, ktorú zadal náš výbor. Hodnotenie vplyvu zásadných zmien, ktoré mohli byť súčasťou návrhu v súvislosti s um, európskym postupom v súvislosti s uh, zatýkacím príkazom. Situácia bola preskúmaná na základe konkrétnych podmienok v členských štátoch. Vypočujeme si teraz hodnotenie vyplývajúce z tejto štúdie. Ako prvá dostáva slovo pani Maniako Gríva. Gríva a potom pani Dala Poca a pani Markovská, politická právna poradkynia. Takže prvá pani Maniaky Gríva z e, oddelenia pre hodnotie vplyvu. Ďakujem, že ste nám zadali túto štúdiu. Predtým, než Milio predstaví hlavný nález svojej, svojho dokumentu, vám predstavím kontext, v ktorom bola vypracovaná táto štúdia, bola zadaná vašim výborom LIBE. Mali sme vykonať hodnotenie vplyvu zásadných e, zmien v rámci legislatívneho procesu. Výbor LIBE nás vypožiadal, aby sme vyhodnotili e, vplyv siedmých hlavných e, zmien, ktoré sa zvažujú 29 30, 31, 42, 43, 44 a 13. Takže tento, táto štúdia bola externalizovaná na základe kritérií, ktoré výbor Libe definoval. Táto štúdia si brie ako základ navrhovanú smernicu a taktiež teda tu máme aj hodnotenie vplyvu komisie. My sme pridelili eh, agentúre, konzultačnej agentúre Milie túto štúdiu, ktorá, táto agentúra má dlhoročné skúsenosti, spolupracuje už dlhé roky s našimi inštitúciami. Štúdia bude onedlho celá k dispozícii výboru. Dnes budú prezentované hlavné závery. Predstaví ich pani Virginia Dala Porza, ktorá je právnou poradkyňou. Premilie a pani Agniško Markovsko, ktorá je politickou poradkyňou agentúry. Ďakujem. Takže na úvod predstavíme ciele štúdie. Chceli sme preskúmať e, hospodársky a sociálny dopad týchto zmien, taktiež ich dopad na práva podozrivých obvinených osôb a predstaviť alternatívne scenária, alternatívne scenáre pre návrhy 31 a 42, tak aby to ozrkadlovalo stanovisko všetkých troch hlavných európskych inštitúcií. Štúdia vychádza taktiež z konzultácií s zainteresovanými stranami a z výskumu. E, hovorili sme takými expertami na otázky právne. Vykonali sme kvantitatívnu štúdiu, ktorá sa taktiež zakladá na hodnotenie vplyvu komisie a pokrýva 28 členských štátov. A taktiež sme urobili kvalitatívnu e, analýzu, ktorá sa sústreduje na 10 členských štátov. Keďže sme nemali dosť času, tak sme nemohli kvantitatívne vyhodnotiť návrhy alebo zmeny 41 a 44 Jedným z problémov právnej pomoci je, že na členskými štát máme rôzne štandardy, rôzne podmienky. Toto vedie k nedostatkom v rámci ochrany práva na právnu pomoc. Podľa našej analýzy schválenie týchto zmien by malo pozitívny dopad na práva podozrivých osôb, pretože právna pomoc by bola zachovaná ako hlavný aspekt e, trestnoprávnej oblasti. A taktiež by to vedlo k tomu, že by sa zaručilo právo prístupu k právnikovi. Väčšina z týchto zmien by viedla k určitým nákladom, ale taktiež e, k prínosu, k pozitívnym aspektom. A Môže to skrátiť dobu, kedy podozrivé osoby sú držané vo väzbe. Môže to obmedziť e, počet nespravodlivo odsúdených. Môže to e, zmenšiť tlak na e, väzenské zariadenia. A často je to ťažké kvantifikovať finančne. do teda určité aspekty, ktoré je ťažko finančne kvantifikovať, napríklad Eh, ten prínos, že sa niekto vyhne väzbe, ale rozhodne eh, je, sú tu dôvody, silné dôvody, prečo podporovať schválenie týchto zmien. Teraz poďme po jednotlivých tých pozmeňujúcich návrhoch. 29. chce rozšíriť rozsah posadnosti smernice na eh, podozrivé osoby a obvinené, ktoré ešte neboli zbavenené slobody a v súvislosti teda s prístupom právnej pomoci. Aký je dopad tohto pozmeňujúceho návrhu? Tým, že by sa právna pomoc rozšírila na osoby, ktoré neboli zbavené osobnej slobody, ale sú vyšetrované, v podstate by sa lepšie chránili práva týchto osôb. Tieto osoby by boli právne zastúpenie a tým pádom by bolo menej pravdepodobné, že ich právo na spravodlivé súdne konanie bude porušené. Čo sa týka to, prístupu k riadnej právnej pomoci, tak ten by znamenal, že by v priebehu celého konania e, bol zaručený prístup k právnikovi. Ďalej, 29. Tento pozmeňujúci návrh by viedol k zoštihleniu trestoprávneho konania predovšetkým by sa tým stanovili eh, minimálne normy v súvislosti s právnou pomocou. Toto by znamenalo, že by správa členských štátov ušetrila náklady. Zároveň je to najnákladnejší pozmeňujúci návrh. Náklady by boli za rok naprieč Európskou úniou medzi 244 až 385 miliónov eur. To by bolo asi 61 miliard, eh, miliónov eur, kvôli tomu, že sa to rozšíri na osoby, ktoré neboli zbavené slobe, slo, osobnej slobody a asi 200 miliónov kvôli tomu, že by sa tá predbežná právna pomoc rozšírila na riadnu právnu pomoc. Ďalej, 31. Tam sa hovorí o tom, že sankcie môžu byť e, ukladané aj inou inštitúciou než e, trestným súdom a právna pomoc bude v podstate poskytovaná pred ešte všetkými konaniami, ktoré predchádzajú trestnoprávnemu konaniu. Aký by bol dopad tohto pozmeňujúceho návrhu? Právo obvinená alebo podozrivé osoby bolo lepšie chránené aj keby sa to týkalo napríklad nejakých menších prístupkov. V niektorých členských štátoch sa právna pomoc odvie od toho, aký priestupok alebo trestný čin bol spáchaný. Členské štáty môžu v prípade menších prístupkov obmedziť prístup právnej pomoci, predovšetkým pokiaľ sa e, tým prípadom e, zaoberá iná inštitúcia než e, trestný súd. No a tuto by to e, povied, toto by to viedlo k ušetreniu 0,2 e, až 11 nákladov. Ďalej pozmeňujúci sa, 39 chce obmedziť možnosť členských štátov e, z navrátenia právnych eh, nákladov. Boli to medzené na základe dvoch podmienok. Po prvé, konečné rozhodnutie, ktoré hovorí, že mm, tá osoba nesplňa kritéria na udelenie a pridelenie riadnej právnej pomoci. Takže to, takéto rozhodnutie musí byť urobené. Takže v takejto situácii by členské štáty mohli si nárokovať spätné preplatenie právnych nákladov. Toto by viedlo k tomu, že by sme mali väčší počet osôb, ktorým by bola poskytnutá riadna právna pomoc, pretože to riziko, že by museli e, vrátiť tieto finančné prostriedky, by sa tým znížilo. Náklady sa odhadujú asi na 7 miliónov eur ročne. To zodpovedá asi 15 tých nákladov, ktoré momentálne sa vracajú. Takže členské šaty by nemohli dostať plné náklady naspäť ako doteraz kvôli tých podmienka, tým podmienkam, o ktorých som hovoril. Ďalej pozmením sa na 41. Tam ide o nezávislé orgány, rozhodnutie, prídel prvom pomoc a právnika by malo byť učinené nezávislým úradom. Tento, pozitív, tento e, pozmeňujúci návrh by pozitívne ovplyvnil právo, dodržovanie práva prístupu k právnikovi, e, prezumcie neviny a e, právo na spravodlivý súdny proces. A členské šaty by mohli teda rozhodnúť, mali by tam právo rozhodnúť o pridelení právnej pomoci na základe tohto pozmeňujúceho návrhu. Uh, Pozmeňujúci návrh 42 uh, rieši európsky zatýkací rozkaz a ukladá povinnosť vydavajúcemu členskému štátu zabezpečiť, uh, že um, provizorná a riadná Ehm, právna pomoc je poskytnutá v členskom štáte a navyše e, to dáva morálnu povinnosť e, tretiemu štátu e, členskému, kde sa zbierajú dôkazy, aby poskytol právnu pomoc. Poskytnutie právnej pomoci vo vydavecom štáte by zabezpečilo účinnosť e, výkonu práva na dvojaké zastúpenie aj vo vykonavajúcom aj vydavajúcom členskom štáte, čo týka smernice o prístupe k právnicovi a spoluprácu právnikov medzi vydavajúcim a e, vykonávajúcim e, členským štátom by viedlo k menšiemu počtu nesprávnych alebo chybných požiadaviek na zatýkací rozkaz právna pomoc vo vytrvajúcom členskom štáte e, tiež e, by e, zvyšila šance nájsť alternatívne riešenie v niektorých prípadoch a to by mohlo viesť k stiahnutiu zatýkacích rozkazov. Tieto alternatívne riešenia sú napríklad videokonferencie, ktoré sa používajú na výsluch, vypočutie na miesto priamých výsluchov a um, by boli, že by sme sa vyhli um, dodatočným nákladom na konanie v prípade e, nesprávneho odovzdania a tiež e, um, újmy, e, ľudské ujmy, čo sa týka odňatia slobody pri nesprávnych osvedčeniach a odhaduje sa to na 0,6 až 1,3 milióna eur ročne v úsporách podľa pozmeňujúceho návrhu 43 členské štáty majú zaviesť e, systémy, ktoré majú e, zabezpečiť e, kvalitu právnej pomoci, nezávislosť a výcvik právnikov pre právnu pomoc. Vytvorenie minimálnych štandardov v systémoch akreditácie výcviku právnikov by zabezpečilo, že právnici pre právnu pomoc budú riadne kvalifikovaní a budú mať potrebné zručnosti. A toto by malo pozitívny dopad na um, právo na slobodu a um, spravodlivý e, proces a na e, právo na prezumciu viny, neviny. A maximálne ročné náklady e, pre akreditáciu a dohľad nad výcvikom sa odhaduje na 13,4 miliónov ročne pre celú EÚ. A nakoniec pozmeňujúci návrh 44 udeluje právo na odvolanie e, proti rozhodnutiu o e, odopretí právnej pomoci a právo na účinný opravný prostriedok, ak je odopreté právo e, na prístup právnej pomoci alebo podkopané alebo odmietnuté. Tento pozmeňujúci návrh by teda zabezpečil, že právo na účinný e, súdny opravný prostriedok podľa článku 6 a 13 Európskeho dohovoru o ľudských právach by bol naplnený a tiež by to malo pozitívny dopad hlavne na tie členské štáty, e, kde neexistuje mechanizmus odvolania proti rozhodnutia o odmietnutí právnej pomoci. Toto by e, zaručilo opravný proces proti e, svoj voli udelenia e, rozhodnutia o odopretí právnej pomoci a toto právo na odvolanie e, by e, znešlo e, ročný počet odvolania a toto by znamenalo aj dodatočné náklady na e, administratívu členských štátov. E, tieto náklady by však neboli e, významné vzhľadom na to, že právo e, na odvolanie už existuje vo väčšine členských štátov. Ďakujeme za vašu pozornosť. Ďakujeme všetkým za vaše vystúpenia a žiadam kolegov, ktorí chcú sa ujať slova. Pán De Jong. Uh, uh, ďakujem, pani predsednička, a ďakujem výskumníkom, ktorí vykonali pre nás tú štúdiu. Bolo e, dôležité na začiatku procesu tohto roku e, v rozhovoroch a trialógu právnej pomoci, že sme mohli povedať e, rade, že kde to parlament bere veľmi vážne, že chce mať e, prehľad o skutočnostiach a účinkoch a rozpočtových faktoch, ktoré navrhujeme. Aj parlament hovoril o mojej správe, kde sa snažím e, zosúľadiť návrhy o právnej pomoci od komisie s právom podozrivých alebo dožadovaných osôb, e, čo sa týka požiadavok požiadavky eh, na eh, právnika, na právnu pomoc, eh, takže nebude tam nesúlad medzi rozsahom tých dvoch smerníc. Myslím si, že sa tu ukazuje, že všeobecne náklady, ktoré predstavujú naše návrhy, nie sú nadberné a neprimerané a sú dosť mierne, môžem povedať pričom eh, prínosy v oblasti ľudských práv vyplývajúce z týchto návrhov sú značné. A to je hlavné smerovanie. A v tejto fáze vyjednávaní s radou už hovoríme o kompromisoch a o tom, ako k tomu pristúpať, ale myslím si, že hodnotenie dopady, do, dopadu preukazuje, že nikdy som nepočul od rady, že uh, všeobecne by bolo nemožné zaplatiť za to, čo chceme dosiahnuť. A v tom ohľade som veľmi vďačný za to, že tu máme hodnotenie dopadov. Samozrejme, tu bol obmedzený časový ramec a je to veľmi ťažké e, dostať e, správne údaje na každej pozmeňujúci návrh, ako určili výskumníci a samozrejme vidíme, že tá správa neobsahuje všetky údaje. No, nikdy som nevidel počas eh, trialógu žiadnu výčitku, pretože v samotnej rade členské štáty eh, nedokázali poskytnúť údaje. Keď sme požiadali radu, aby tak urobili, aby nám eh, odhadli náklady podľa nich, tak nám nedali čísla. Ja len môžem povedať, že sú rozdiely medzi členskými štátmi. Niektoré členské štáty sú pokročilejšie vo veci právnej pomoci ako iné, takže to môže byť e, rozdiel medzi členskými štátmi, ktoré nemajú veľmi rozvinutý systém právnej pomoci, že budú musieť použiť e, viac prostriedkov na to, aby to e, prispôsobili štandard EÚ. Ale myslím, že užitočné, že máme hodnotenie dopadov, ktoré ukazuje, že Európsky parlament je zodpovedný a nielen, že e, hovorí nejaké veci, ale že chce aj zistiť, aké sú dôsledky toho a dúfam, že čo sa týka trialógu, že budem môcť e, to ukončiť ešte počas holandského predsedníctva a že ak bude treba, budeme v tom pokračovať čo najdlhšie. Ďakujem. Niekto iný nežiada o slovo. Ďakujem vám za vykonanú prácu a tým končím radné zasadnutie a stretneme sa o tretej pri výmene názorov s pánom Avramom Pulosom, komisárom pre migráciu, vnútro a občanstvo. Takže mm, želám vám príjemnú obednú prestávku a vidíme sa o tretej.